I think we will start the, the, the meeting and uh, this part of our meeting today. No, dobre, tak teda začneme. Dnes sa budeme venovať diskusii o európskych programoch v Írsku. Veľmi špecifický program, na ktorom sa podiela EÚ, je medzinárodný program pre Írsko. A tí, ktorí sa podelajú na implementáciu, budú rečníci dnes, takže bude tu Pat Colgan, šéf eh, špeciálneho orgánu pre európske programy, ktorý sa zaoberá programami v rámci európskej regionálnej eh, politiky potom je tam Mill Rooney, ktorý bol šéfom uh, Mestného fondu pre Írsko a bez ďalších úvodných slov si vypočujeme vás, takže nech sa páči Pet ako prvý. Now can hear me. Okay. Thank you very much, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. A určite e, vám nie neznámy e, mierový program pre Severné Írsko, keďže ako komisárka ste sa veľmi úzko na tom podielali, na, viackrát ste navštívili Severné Írsko, priamo ste videli, ako sa tam pracuje, takže ďakujem za možnosť vystúpiť v tomto výbore prvom rade ja som teda šéfom organizácie, ktorá sa volá Special EU Programs Body. Bolo to vytvorené v rámci Belfastskej dohody e, veľkého, alebo dohody z Veľkého piatku v roku 1998 hneď po e, prímerí. Vytvorili to britská írska vláda a je to jeden zo šiestich výkonných orgánov, ktoré sa podielajú na takýchto programoch v Severnom Írsku aj v Írsku. Um, máme tam teda financovanie cez Interreg a máme tam aj teda financovanie tohto mierového procesu. Som veľmi rád, že sa to opäť dostalo do Európskeho parlamentu, pretože je to jeden z dlho e, mierového programu. V roku 1995 na základe iniciatívy vtedajších troch poslancov zo Severného Írska spolu s Európskou komisiou vznikla teda takáto prvá iniciatíva pre mierový program Myslím, že e, je správne, že sme tu, aby sme vzdali hold úlohe parlamentu, ktorú zohral za posledné roky v mierovom procese na, v Severnom Írsku. A v tom období medzi tým tu boli iniciatívy napríklad Barbary de Brun, e, ktorá bola členkou tohto výboru, mala tam svoju e, správu, potom tam prácu odviedol Európsky hospodársky sociálny výbor a E, tie správy sa veľmi pozitívne vyjadrovali o tom, čo sa dosiahlo prostredníctvom mierových programov v priebehu času. Veľmi e, stručne by som sa chcel vrátiť e, k tým prvým dňom. Bola to vlastne reakcia na iniciatívu Európskeho parlamentu a Európskej komisie. V roku 1995 bol vlastne vytvorený prvý takýto závažný mierový program. Vtedajšou úlohou bolo uh, riešiť bezprostredné dedičstvo konfliktu v regióne v Severnom Írsku a pri hraničných územiach. Bolo potrebné riešiť mnohé ťažké otázky. Na jednej strane bol tu uh, vážny mierový proces, ktorý prebiehal medzi dvomi vládami a zainteresovanými subjektmi v Severnom Írsku a Írsku. A mierové programy, tak ako boli predstavené, sa stali, tak povediať, s tým mierovým procesom ľudí boli mierovým procesom v teréne, v uliciach. E, podielali sa na tom stovky tisíc ľudí v aktivitách súvisiacich s mierom. Druhý program, ktorý začal v roku 2000, budoval na pokroku, ktorý bol dosiahnutý v tomto prvom mierovom programe a momentálne Eh, už pracujeme na našom treťom programe, ktorý má za cieľ posilniť pokrok dosiahnutý doteraz. Samozrejme, eh, treba riešiť ešte otvorené otázky vzájomnej dôvery eh, a vzťahu medzi komunitami v Severnom Írsku. Čo sa týka budúcnosti, tešíme sa na pokračovanie tejto práce a myslím, že môžeme povedať, že sme uh, sa odklonili od tých nesmierne ťažkých, prešli sme od tých nesmierne ťažkých e, úvodných dní e, k tým stále ešte náročným otázkám dôvery, vzájomného vzťahu medzi komunitami v Severnom Mírsku, Veľa sa dosiahlo, ale ešte toho máme veľa pred sebou. Keď sa pozriete na túto mapu, Vidíte tú oblasť, na ktorú sa to vlastne všetko vzťahuje. V modrom sú, eh, je Severné Írsko a červenou farbou sú vyznačené, eh, je vyznačených 6 okresov Írska, ktoré hraničia so Severným Írskom. Čiže asi eh, 500 tisíc e, ľudí žije v tých krajších oblastiach e, Írska. Počas e, rokov toto bola veľmi dôležitá súčasť mierového procesu, to boli to bol teda ten mierový proces ľudí. Um, veľké množstvo projektov sa urobilo v, v rámci týchto projektov. V rámci PIS 1 to bolo 15 tisíc projektov, PIS 2 to bolo 7 tisíc projektov s financovaním takmer 995 miliónov eur a ten program PIS 3 je zameraný na tie uh, ostávajúce otvorené otázky v tomto regióne, ktorý sa pomaly vymaňuje z konfliktu. Táto tabulka E, vám pomôžu urobiť si predstavu o tom, aký rozsah, aký objem majú tieto programy. E, zúčastnilo sa ich viac ako 868 tisíc účastníkov a viac ako 161 tisíc týchto sa podielalo na cezhraničných aktivitách. Ak poznáte Severné Írsko a poznáte históriu Severného Írska, tak tieto čísla samotné sú mimoriadne významné že sa takýto počet ľudí zúčastnil tejto aktivity. To by nebolo bývalo možné bez uh, toho, že zasiahnu mierové programy, pretože priniesli ďalšie dôležité impulzy a praktický prínos k tomuto mierovému procesu v teréne. A bolo to teda prínosné pre mnohé stovky tisíc ľudí. A ľudia si mohli nájsť novú pozíciu, mohli využiť nové ekonomické príležitosti, ktoré sa v regióne, e, ktorý sa mm, pomaly prepracováva k mieru, vyskytujú. A momentálne, kde sme v tomto programe PIS 3, tento program má štyri piliere. Prvý sa zameriava na lokálne spoločenstva. Viac ako tretina tohto programu sa venuje práve tomu. Čiže e, ide o miestnych zvolených zástupcov v rôznych obciach, kde berú zodpovednosť za um, vypracovanie viacročných uh, plánov pre plánovanie komunít, pre blahobyt týchto komunít a budujú sa tam pozitívne vzťahy medzi jednotlivými komunitami na lokálnej úrovni. To bolo veľkým úspechom už v tomto súčasnom programe. Tieto miestne orgány pracujú aj um, nad rámec svojich vlastných hraníc, pracujú v rôznych klastroch a mm, pracujú aj e, naprieč politickým spektrom. E, druhý pilier je práca s obeťami a s rodinami obetí a s tými, ktorí prežili tento konflikt. Veľká časť financovania ide práve na podporu týmto ľuďom. Tretí pilier je praktická intervencia, kde sú projekty na budovanie kapitálu, aby sa vytvárali zdieľané verejné priestranstva, napríklad v oblastiach, kde sa v minulosti nedalo vojsť, pretože ľudia sa tam necítili bezpečne, tak tam sa majú vlastne vytvoriť takéto verejné priestranstva vzdielané. A štvrtý pilier je budovanie kapacít pre vzdielanú budúcnosť. A Zámerom tohto pilieru je podeliť sa aj o skúsenosti s inými regiónmi v Európe, pretože už máme celkom rozsiahle skúsenosti s týmito záležitosťami a veľmi prakticky môžeme pomôcť regiónom ako je Cyprus, Baskicko, eh, Balkán prejavil záujem, Pobaltie a Máme spoluprácu s mierovými inštitútmi v Európe, ktorí sa chcú poučiť eh, zo skúseností týchto mierových programov. Chcú sa pozrieť na to, ako by sa to dalo uplatniť, ako by sa tento model dal použiť v iných regiónoch. A keď sa pozrieme na to trošku praktickejšie, na to, čo dosiahli, dosiahol súčasný projekt PIS, program PIS, vidíte, že sa pokračuje v procese intenzívneho intenzívnej účasti na tej najzákladnejšej úrovni. Tieto aktivity sú zamerané na veľmi ťažké a komplexné otázky sektárstva, rasizmu, čo sú ešte stále dosť výrazné problémy pre nás a v našich komunitách. Snažíme sa to riešiť hraničnými príležitostiami, snažíme sa zohľadniť potreby ľudí, ktorí potrebujú pomoc, podporu v rodinách, podporu so svojimi príbuznými, ak zvládajú traumu z konfliktu, alebo ak až teraz vlastne môžu hovoriť o niektorých svojich skúsenostiach a môžu vlastne ich vôbec riešiť Keby som mal možnosť, tak by som bol rád priviedol so sebou zástupcov týchto projektov eh, v teréne, ale bohužiaľ nebolo to možné, lebo nemáme na to veľa času. Ale aby ste si predstavili, že prakticky čím sa zaberáme. Tu vidíte eh, fotografiu veľmi vysokého múru. To je jeden z mnohých múrov, ktoré ešte stále v Belfaste existujú a v mnohých iných obciach v Severnom Írsku. Hovorí sa o nich ako mierový múr. Často sú na nich grafity, malby, obrázky. Tie môžu byť dosť provokatívne. A v priebehu posledných rokov sme veľmi intenzívne pracovali s komunitami na obidvoch stranách týchto múrov, aby sme vybudovali dôveru vzájomnú, e, vzájomnú dôveru, aby spolupracovali aby postupne odburali, zbúrali tieto múry, tak fyzické múry, ako aj tie metaforické a psychologické múry, ktoré ešte pretrvávajú a sú veľmi silné. Takisto sme e, intenzívne pracovali s mladými ľuďmi. Mm, tu vidíte konkrétny projekt. E, tu ide o ľudí od 5 do 25 rokov, ktorých sa dotkol konflikt. Je tam pre nich určité poradenstvo, vzdelávacia podpora, a pokuš, po, pomáhame im zvládnuť vlastne skúsenosti a mm, aj tie traumy z konfliktu. Samozrejme, títo mladí ľudia sú najväčšou našou výzvou do budúcnosti a keď sa uh, uberáme smerom do, do budúcnosti, tak myslím si, že práve s týmito mladými ľuďmi musíme intenzívne pracovať, aby sme riešili špecifické potreby. Tu vám ukazujem fotografiu mosta. Toto je most, ktorý bol postavený z pomocou programu Across the River. Bolo to v Londonderry alebo Derry a je to most na e, mieste, ktoré bolo oddelené nielen riekou, ale aj veľmi dlhou históriou, kultúrou a tradíciami. A tento most spája dve časti um, mesta. Uh, spája to s veľmi starým súborom budov, čo boli uh, kasárne britskej armády v Derry, Londonderry, a je to teda most pre peších a pre cyklistov a formálne sa otvorí ten most budúcu sobotu 25. júna. Ale je to skutočne veľmi silný symbol toho, čo dosiahli mierové programy našej časti sveta a myslím, že je to veľmi dobrý príklad toho, čo sme dosiahli. Ďalší príklad eh, projekt súvisí so športom a je zameraný na rodiny, aby sa vrátili do, na športové podujatia, aby sme takto mohli potlačiť rasizmus a sektárstvo, e, ktoré sa niekedy prejavuje v rámci športu. Takisto podporujeme ľudia v ich e, lokálnych komunitách, pokiaľ ide o bývanie. Tu sa hovorí o projekte, ktorý má za cieľ povzbudiť integrované bývanie mm, namiesto tých vysokých múrov a e, drôtov, ktoré delili naše komunity, chceme povzbudiť ľudí, aby odbúrali všetky tieto múry, drôty, aby dokázali si dôverovať, aby mohli takto spolu žiť. Táto práca prebieha aj vďaka fondov, ktoré boli k dispozícii prostredníctvom mierového programu. Toto sú príklady toho, čo sme doteraz urobili. A keď sa pozrieme na budúcnosť, môžem povedať, že práca ešte neskončila. Nie je možné e, tie hlboko zakorenené problémy konfliktu, aký sme zažili my v Severnom Írsku a Írsku, len prostredníctvom pár programových období. My sme opravili mosty, obnovili sme naše mesta, otvorili sme hranice, ale srdcia a mysle ľudí a vzťahy medzi komunitami to je ešte stále pohraničné územie, to je ešte stále pre nás výzva. A keby ste si vypočuli správy zo Severného Írska včera večer, tak by ste videli, že sú ešte stále problémy medzi týmito komunitami. Mohli by ste počuť o disidentských skupinách, polovojenských, ktoré ešte stále sú hrozbou v teréne. Takže ešte stále je veľa práce a myslím, že tieto dva členské štáty, Británia a Írsko, akceptujú, že je tu pre nás výzva, je tu možnosť pokračovať v rámci tohto mm, mierového programu. Myslím, že by naďalej mal pracovať s komunitami, mal, mal by sa, mala by sa budovať dôvera Mal by to byť mierový program, ktorý bude e, riešiť konkrétne potreby mladých ľudí v teréne, aké majú oni príležitosti. Mal by to byť mierový program, ktorý je zameraný na budúcnosť. Musíme sa pozrieť na tie príležitosti, ktoré tu máme. Je to nesmierne relevantné, najmä keď sa pomaly vymenujeme z recesie a z hlbokej finančnej krízy, ktorá otriasla dôverou mnohých ľudí. Ale myslím, že je to mierový program, ktorý sa môže rozvíjať tak na lokálnej, ako aj medzinárodnej úrovni, ktorý sa môže obrátiť aj na vonok a budeme aj naďalej zdieľať naše skúsenosti možno trošku štrukturovanejším, hlbším spôsobom s inými regiónmi v Európe. Môžeme sa špecificky zamerať na Balkán, nové členské štáty, regióny, kde sú ešte obrovské rozdiely v rámci týchto regiónov. My vidíme v Severnom Írsku a Írsku príležitosť a spôsob, ako využiť štruktúrálne fondy, ako ich e, uplatniť takým spôsobom, ktorý sa vysporiada s odkazom s problémami a ťažkosťami minulých konfliktov. Takže vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a v mene všetkých v Severnom Írsku ďakujem Európskemu parlamentu a komisii za podporu, ktorej sa nám v priebehu mnohých rokov mierových programov dostalo a tešíme sa na ďalšiu prácu s vami aj v budúcnosti na týchto otázkach. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, Pat. A hneď prejdeme aj k Denisovi Runimu EFE. E. Rečník nemá mikrofón. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujeme za podporu, za podporu nášho fondu samozrejme pokrok, ktorý sme zaznamenali, by nebol býval možný bez vašej podpory. Takisto sa chcem poďakovať všetkým členom výboru za prácu, ktorú vykonali. A ďakujeme za spoluprácu s našim fondom. Mali sme k dispozícii viacero návštev predstaviteľov Európskeho parlamentu. Dnes popoludne by som chcel využiť príležitosť na to, aby som vás informoval o troch aspektoch našej práce. Najprv vás chcem informovať o tých výdobytkov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za posledných 20 rokov, potom pár pripomienok, pokiaľ ide o súčasnú stratégiu nášho fondu a potom na záver niektoré plány do budúcnosti. Takže začneme hneď od začiatku. A na základe dohody z roku 1996 bol vytvorený Medzinárodný fond ako jedinečnú medzinárodnú organizáciu. Máme nezávislú radu, ktorá, ktorú podporuje britská a írska vláda a máme tam predstaviteľov oboch komunít, tak zo severnej a južnej hranice. Máme 5 medzinárodných donorov, ale e, Najväčším donorom eh, je, sú Spojené štáty americká a Európska únia. Cieľe nášho fondu môžete vidieť na prezentácii, ale sústredím sa predovšetkým na hospodársky rozvoj, aby sme mohli dosiahnuť mier a zmierenie dvoch komunít. A Podarilo sa nám dosiahnuť veľa úspechov v tejto oblasti. V roku 2005 sme si uvedomili potrebu, že sa musíme prispôsobiť podmienkám v dvoch častiach Írska, aby sme dosiahli prímerie a zároveň um, sme sa museli prispôsobiť aj novým ekonomickým podmienkám na dvoch stranách hranice, čiže snažíme sa dodržiavať našu spoločnú stratégiu a prostredníctvom tejto stratégie sa fond rozvíja formou, pione, formou novátorských iniciatív, ktoré sa týkajú predovšetkým um, budovania, ubytovania a, a sú zamerané na budúcnosť. Tieto aktivity podporujú integráciu a podporujú takisto um, mierový proces a aj v budúcnosti budú mať takýto efekt. Takisto sme eh, zdieľali zdieľali naše skúsenosti s ostatnými regiónmi, ktoré sú poznačené konfliktami a nielen s tými, ktoré sa nachádzajú v Európe. A myslím si, že toto je určitá forma feedbacku a myslím, že to bolo pre nás zaujímavé. Teraz by som chcel zdôrazniť tri príklady našich súčasných programov zameraných na vzdelávanie, na mladých ľudí a takisto na ubytovanie. Pozrieme sa najprv na vzdelávanie Mm, až do 90 je vzdelávanie segregované a náš e, fond sa mm, sústredil na to, aby sa vzdelávanie zjednotilo práve v týchto segregovaných oblastiach. Jeden z hlavných príkladov tohto programu je rešpektovanie rozdielnosti a mm, takto sa chceme obrátiť predovšetkým na mladé deti, úplne deti v najmenšom veku. Máme tam zhruba 9 tisíc malých detí a učiteľov predškolského vzdelávania, ktorí musia sprostredkovať tie pozitívne vnemy práve týmto deťom, ktoré sa snažíme podchytiť. Potom máme aj výmenné programy. E, tieto programy využívame a zacielujeme na školy, ktoré majú špeciálne určenie na to, aby podchytávali formou spolupráce ostatné školy, kde môžu vymieňať si určité skúsenosti, na základe ktorých sa môžu pohnúť vpred. A tieto výmeny boli skutočne veľkým úspechom a podarilo sa nám dosiahnuť zhruba 60 škôl, ktoré participujú. Máme tam 100 učiteľov a 2500 detí, ktoré na týchto programoch participujú. Takéto vzdelávacie programy sú veľmi prospešné, menia mysel a myslenie mladých ľudí aj učiteľov a aj pohľad na, na programy vzdelávania. A teraz by som prešiel k iniciatívam zameraným na mladých ľudí. Náš fond sa zacieluje na iniciatívy pre mladých ľudí už od samého začiatku. A programy, ktoré by som tu chcel v stručnosti popísať, sú programy, ktoré sú zacielené na vzdelávanie a formovanie mladých ľudí. Týka sa to detí od, vo veku 13 až 14 rokov a zdôrazňujeme tu predovšetkým osobnostný rozvoj na základe akceptovania rozdielnosti. Kľúčovým programom je program, ktorý sa sústredí na deti vo veku 15-16 rokov a tam vytvárame tábory a mimoškolské aktivity, kde sa snažíme na deti pôsobiť formou ďalšieho vzdelávania a získavania zručnosti. A napríklad minulý rok sme tu mali 900 detí, ktoré participovali na tomto programe a tento program skutočne bol inovatívny a mal veľký úspech. A tretia časť, ktorú by som chcel v stručnosti popísať, je ubytovanie respektíve zdieľané ubytovanie. Jeden z následkov konfliktov, ktoré sme mali v Severnom Írsku, bola polarizácia, pokiaľ ide o ubytovanie. Mali sme tu dve tradície, ktoré jednoducho išli proti sebe a oddialovali od seba ľudí v jednotlivých oblastiach. My sme tieto oblasti snažili sa preskúmať a mm, zacielili sme to na programy susedstva. Snažili sme sa využiť pozitívne stránky takýchto odlišností, týchto komunít na základe tohoto ich zjednotiť. A bolo to veľmi pozitívne, pretože sme týmto zaangažovali e, tých ľudí, ktorí žijú v týchto konkrétnych e, lokalitách. Mali sme tam 60 tisíc obyvateľov, ktorí momentálne žijú v takýchto zdieľaných susedských ubytovaniach, na ktoré sú zacielené tieto programy. A mal som skutočne príležitosť e, sústrediť sa iba na niektoré programy, ale pokiaľ ide o tie hlavné ciele, na ktoré sa sústredíme, chcel, tak by som chcel povedať, že sme zaznamenali veľké úspechy a podporili to viaceré nezávislé vyhodnotenia, ktoré urobili napríklad také spoločnosti ako Lloyds a financovanie e, týchto projektov je samozrejme, sme za to sme vďační našim donorom. A pozrieme sa teraz na budúcnosť. A predložili sme správu v roku 2008, kde sme sumarizovali a tým sme sa, tam sme sa snažili evaluovať e, to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a takisto sme predstavili určitú víziu do roku 2013. Nedá sa pochybovať, že sme za ostatných 25 rokov urobili veľký postup. Európska, európske finančné prostriedky boli tie kľúčové a základné, ale stále potrebujeme ešte pokračovať. Mierový pokrok musí byť e, v týchto segregovaných oblastiach podporovaný aj naďalej a musí sa tá polarizácia, ktorá tu je, eliminovať. Sme si mm, istí, že tie komunity, ktoré nemali príležitosť e, podielať sa na týchto projektoch, budú centrami, na ktoré sa budeme sústrediť v budúcnosti. Komisia kontrahovala aj poradenskú činnosť, externú poradenskú činnosť, ktorá má pomáhať, pokiaľ ide o identifikovanie takýchto oblastí, ktoré sú kľúčové a ktorých sa musíme snažiť. Identifikovali sme takýmto spôsobom štyri oblasti, kde sú najväčšie pro- problémy a kde je ten mierový proces naj, komplikovanejší. Skúsim vám uviesť jeden príklad. Ide tu o mesto, ktoré je vzdialené 30 km od Belfastu, je tam 25 tisíc obyvateľov a súčasť problému súvisela s tým, že tam boli protestanti a katolíci, ktorí žili v susedstve a tieto konflikty mali veľké následky, tieto komunity sú momentálne segregované a na tej priesvitke vidíte jednotlivé oblasti, aké sú tam veľké problémy od roku 1970 až do, do dnes. A sú tu násilnosti, strety, vidíte tu niektoré obrázky, ktoré dokumentujú tie pouličné, pouličné problémy z minulého roku napríklad. Čiže ten koncept, v e, ktorom sme pomenúvali tieto problémy, e, tam sme sa snažili podchytiť niektoré z tých problémov, ako napríklad v tejto oblasti vidíme, že ak sa dostanú niektoré z takýchto oblastí do takéhoto mm, kruhu, z ktorého sa nedokážu vymaniť, tak sa to môže preniesť na ďalšie oblasti. v takýchto oblastiach je nedostatok. Zamestnania, malá mobilita, pokiaľ ide o zamestnanie, málo, málo vzdelávacích príležitostí, je tu násilie a sú tu deštruktívne cykly, ktoré sa z minulosti stále opakujú, je tu stále E, segregácia, nedostatočná mm, nedostatočný pozitívny vzor miestnych komunít a samozrejme e, mm, mladých ľudí sa snažia tieto teroristické organizácie alebo takéto e, negatívne organizácie dostať do svojho područia a týmto spôsobom sa vlastne podkopáva aj kontakt s orgánmi, ktoré by mohli zabezpečiť poriadok. Ako vidíme, ide o oblasti, ktoré sú skutočne, skutočne znevýhodnené a je dôležité uvedomiť si, akým spôsobom môžeme pozitívnymi skúsenostiami s programami, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a ktoré by sme mohli preniesť do takých oblastí, ako napríklad tie, ktoré vidíte, ako by sme mohli dosiahnuť zlepšenie situácie. Chceme spolupracovať s miestnymi administratívami, aby sme zabezpečili, že keď zdroje, ktoré budeme mať k dispozícii nášho fondu, aby neboli využívané iba na politické účely, ale aj na, ale aj na zlepšenie situácie. A našu činnosť podporuje a tak írska vláda, ako aj severoírska vláda a britská vláda. A sme pripravení na to, aby sme sa poučili a preniesli pozitívne skúsenosti do pilotných oblastí. Finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, by mali budovať zlepšenie situácie v jednotlivých komunitách a podpor- a takisto by sme chceli investovať do podpory organizácií, ktoré by boli zacielené na tie najhlavnejšie, najpalčivejšie programy, samozrejme v spolupráci s ostatnými zúčastnenými stranami. Toto je pre nás eh, to kľúčové, avšak bez mm, dostatočných finančných prostriedkov sa nám nepodarí završiť túto našu aktivitu. Ehm, v našom medzinárodnom fonde e, sme spolupracovali s Európskou úniou celé roky a myslím si, že tie finančné prostriedky, ktoré sme e, poberali, sme investovali správnym spôsobom a efektívne. Mm, myslíme si, že pred nami ešte stále je veľa práce, ktorú musíme vykonať, ale podarilo sa nám zvládnuť už veľa. Ďakujem pekne za pozornosť. Máme tu aj pána Andráša z komisie, hovorí pani predsednička, a chcela by som vás požiadať, aby ste sa vyjadrili k týmto príhovorom. Stručným spôsobom skutočne vás chcem poprosiť, aby ste sa vyjadrili čo možno najstručnejšie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že máme túto možnosť sa k tomu vyjadriť. Už komisia je naozaj veľmi hrdá na to, že sa mohla zúčastniť týchto dvoch iniciatív s e, veľmi dobrými výsledkami. 22 rokov sa zaoberáme mierovými programami a tým medzinárodným fondom a momentálne IFA uzatvárame. Dúfam, že 2015 by mohol byť tým cieľovým. Sú to inovatívne projekty, veľmi blízke komunitám, ľuďom. Taktiež program PIS prináša veľmi dobré výsledky, zlepšuje životy občanov a prispieva k vytvoreniu prepojenia medzi tými komunitami, investuje do mladých ľudí, vytvára pracovné miesta, pomáha tvorbe infraštruktúry v zmysle budúceho trvalúžateľného rozvoja. Napríklad ten most je vynikajúcim príkladom, ktorý bude inaugurovaný v sobotu taktiež možnosť zdieľať skúsenosti aj v iných častiach Európy. Možno aj v Severnej Afrike by sme si niečo také dokázali predstaviť. A ešte na záver, pani predsednička, komisia si veľmi dobre uvedomuje, že tento proces ešte iste nie je uzavretý a že ešte stále situácia môže vyeskalovať, že tam je stále násilie, takže si uvedomujeme, že tam je ešte obrovský kus práce na konsolidáciu, mieru a zmierenia. A my naozaj gratulujeme všetkým aktérom k ich doterajším snahám, všetkým aktérom, ktorí prispeli k jasnému úspechu mierového procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz by som otvorila priestor poslancom, ako prvý pán Nikolson a potom pani Doc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nečakal som, že budem môcť vystúpiť ako prvý, aby som bol úprimný. No James, ale buďte prosím stručný, máme málo času. No dúfam, že nebudete príliš prísna, pani predsednička, lebo chcem povedať viac vecí. Poprvé, dovolte mi, aby som sa poďakoval obom pánom za ich úvodné slova, za ich príspevky. Pán Rooney s vami som nebol tak veľmi v kontakte, ale s pánom Kolgenom som sa opakovane stretol. Niekedy sme sa zhodli, niekedy sme sa nezhodli, ale rád by som sa poďakoval jemu a jeho kolegom za odvedenú prácu za celé tie roky, za tých zložitých okolností, naozaj ťažkých časoch. Nechcem opakovať, čo už tu odznelo ale musím povedať, že Severné Irsko urazilo obrovský kus cesty od eh, tých eh, počiatkov IFI, mierový fond, jeho prvé zriadenie a tak eh, ďalej. John Hume, doktor Pearsley a ja. My sme skrátka veľmi tlačili na to, aby sa to presadilo a myslím, že to bolo veľmi nápomocné. ale Severné Írsko ešte stále tam tie srdcia a mysle e, nie sú zmierené udalosti zo včera. Naozaj poukazujú, že sú takí, ktorí by sa chceli vrátiť do minulosti. Stále sú tam takí, ktorí chcú otvárať staré rany a Ja ale musím povedať, že veľká väčšina občanov Severného Hľadiska sa nechcú vrátiť do minulosti, chcú napredovať do budúcna, nechcú byť ťahaní späť do minulosti. Takže chcem povedať, že história, tie dejiny projektov PIS 1, PIS 2, PIS 3, boli tam pozitívne, negatívne skúsenosti. A mnohí mi často hovorili, že mier predsa už existuje a ja som neustále na to opakoval, že ešte stále bojujeme o tie srdcia a mysle obyvateľov Severného Írska. A pokiaľ ide o IFI, tak e, myslím, že tá práca musí naďalej napredovať. Áno, Niektoré tie problémy ešte stále pretrvávajú. Viem, že sme pod tlakom, pani Patrička, nechcem zahádzať do detailov, ale aká je tá pridaná hodnota? Prinášal za každým hodnotu? No už niekedy to bolo zložitejšie, ale myslím si, že je potrebné uznať tie zásluhy. Ja si myslím, že by tento fond mal naďalej fungovať. Áno, my sa niekedy stretávame e, s ľuďmi, ktorí hovoria, že sú príjemcami z e, IFI a ďakujú nám. Ja som navštívil v Belfaste ich sídlo. Oni mi opísali prácu, ktorú realizujú, napríklad robia futbalové zápasy, ako sa snažia vytvoriť prepojenia medzi ľuďmi. Takže naozaj takáto praktická činnosť. Pani predsednička, minule som povedal, že je tu také trošku sú také trošku nejasnosti, ale ja si myslím, že mojou úlohou ako poslanca je klásť aj nepríjemné otázky. Takže moja otázka napätá, či eh, si myslí, že program PEACE eh, prináša ešte stále také výsledky ako v minulosti. My uznávame tie zásluhy v minulosti, bolo tam veľa pozitívnych projektov, ktoré sa realizovali viem, že už teraz sa tlačím na vašu trpezlivosť, pani predsednička. Ale prosím, uvedomte si, že toto je vec, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka. A ja si myslím, že ak e, tieto programy majú pokračovať, že musia mať podporu a že tu musí byť dôvera oboch komunít. Áno, veľa sa v zahraničnej oblasti udialo, zbližovanie ľudí, e, ktorí by sa inak neboli do kontaktu dostali. Tu by som to uzavrel, pani predsednička. Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. Ďakujem pekne. A dúfam, že pani Doc a ostatní rečníci budú stručnejší. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, že sa tu môžem vyjadriť. Rečníci za Severného Írska to povedali, že tam došlo k veľkému pokroku, že sa tam teraz žije lepšie než pred 10 či 20 rokmi. A v mierový fond naozaj má pridanú hodnotu. Nefungovalo všetko dokonale, ale tá pridaná hodnota je jasná, ako aj príspevok k fungovaniu a spolužitiu komunít, ktoré často mali veľké ťažkosti. Áno, problémy v Severnom Isku ešte stále pretrvávajú aj teraz. A v Severnom Írsku pôsobí tým, ktorý chce predložiť Ehm, štúdiu k masakru v Kings Mill pred pár rokmi, kedy protestanti, e, skrátka robotníci protestantského vyznania boli skrátka vystrielaní a tým rodinám ide o Lochen Island, tí si kladia otázku, čo sa stalo s ich eh, rodinnými príslušníkmi. Eh, znova, keď lojalisti zautočili na nevinných ľudí v eh, miestnom podniku. Takže to násilie tam je hlboko zakorenené nedávno. Republikánske aktivity, mladí vojaci boli zastrelení predtým, než mali vy, vycestovať do Afganistanu. Minulý týždeň premiér Cameron navštívil Severné Írsko a uviedol, že od roku 2006 a že od roku 2006 počet mierových múrov v Severnom Írsku sa zvýšil na 48 z 37. Dokonca v mierovej dobe, v časoch relatívnej stability, komunity majú ťažkosti spolunažívať. Takže ja osobne si myslím, že keď sa pozrieme na program PIS, áno, musíme zohľadniť, musíme uznať jeho zásluhy, ale zároveň sa musíme zaoberať ďalším použitím týchto prostriedkov v prospech zlepšenia situácie do budúcna. Ja osobne som roky zastupovala Belfast v oblasti e, protestantskej, lojalistickej a 70 vrážd, ku ktorým došlo v Severnom Írsku, tak e, to sa často, teda veľká časť tých 70% sa dialo v, presne v tej oblasti, kde ja som pôsobila. Takže ešte raz opakujem, e, násilie je hlboko zakorenené v tejto oblasti. Je tam malá miera vzdelanosti, vysoká miera nezamestnanosti, taktiež problémy v systéme zdravotníctva, ja osobne si myslím, že PIS do budúcna musí presne investovať do týchto oblastí do mládeže. A toto je v súlade so stratégiou Európa 2020. A dá sa to teda obhajiť. E, mladí ľudia e, skrátka musia dostať možnosť byť kvalitne vzdelaní a mať možnosť e, nájsť prácu. Tiež si myslím, že sa musíme pozrieť na ženy v Severnom Írsku naprieč komunitami. Toto je sektor, ktorý je veľmi trvalý, poskytuje vzdelávanie, e, zamestnanosť ženám, takže toto je tiež vec, ktorá si zaslúži našu pozornosť. A ešte na záver, no, že by som rada, keby sme, keď budeme hovoriť o programe PIS, niektorí majú preferenčný prístup k financovaniu z tohto zdroja, napríklad expertné skupiny, v roku 1994 eh, bolo poprýklad vyhlásené prímerie, v 1998 bola prijatá dohoda, Veľký piatok došlo k prepusteniu, eh, prepusteniu väzňov. Takže toto sú všetko veľmi dôležité aspekty, ktoré musíme zohľadniť pri vyhodnocovaní minulosti a pri plánovaní projektov do budúcna. Ďakujem pekne, Sean Kelly ako ďalší. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že bolo dobré, že kolega Jim Nicholson bol tým prvým rečníkom, pretože on naozaj sa touto otázkou zaoberal s Johnom Humom a doktorom Paisleym v 95. Oni eh, tento fond vôbec naštartovali ako spravodajca Európskeho parlamentu som sa stretol s tými výhodami. Pred pár mesiacmi e, som vycestoval do Severného Irska a navštívil som aj e, problematické miesta. Ja som si, ja som skrátka nepočítal s tým, že e, sa ako Ir niekedy dostanem na tieto miesta a musím povedať, že ma naozaj privítali veľmi priateľsky, takže bolo naozaj dobre vidieť na vlastné oči tie aktivity medzi komunitami, školy, celý ten pokrok v, s hľadom na e, mierový proces, a IFI, ktoré financujeme. Mier ale zaručený zatiaľ nejde, nie je. Včera večer udalosti z Belfastu a tí dvaja vojaci, ktorí boli zabití. Takže čo tým chcem povedať? Chcem povedať, že je potrebné, aby bol naštatovaný program FIS 4 v oblastiach, ktoré sú odľahlé, ku ktorým sa ťažko dostaneme, kde disidenti robia nábor rekrútov. Takže je potrebné zabraniť eskalácii násilia v týchto oblastiach. Ja som bol v USA a my sme sa tam poďakovali za úlohu USA v IFI v minulých rokoch. Oni tiež budú pokračovať e, s financovaním, ak my rozhodneme o pokračovaní týchto programov. A pani Doc povedala, že toto plne zapada do stratégie Európa 2020, tiež to zapada do princípov našich otcov zakladateľov, Šumana a tak ďalej, e, mier, prosperita, inkluzivita. Takže ďakujem všetkým a pevne verím, že budeme e, môcť v týchto programoch pokračovať. Dnes ráno e, sme sa už zaobrali touto otázkou a už som povedal, že aj vy ste zohrali svoju úlohu, pani komisárka, ako komisárka v tejto oblasti, takže ďakujem aj vám. Ďakujem pekne. Ja sa teším, že sa môžem vás s zástupcami špecializovaného úradu pre programy EÚ a Medzinárodného fondu pre Írsko. V roku 2001 sme tu mali zasadnutie so zástupcami týchto inštitúcií. Oni vtedy prišli nás presvedčiť o tom, že by tieto programy mali byť ďalej financované. Jim Higgins v roku 2006 za to vypracoval správu a zkrátka, keď Európsky parlament bol požiadaný o schválenie financovania pre Severné Írsko, no už myslím, že neboli, ani jeden poslanec nebol proti tomu, nikto sa ani nezdržal hlasovania. Takže toto je zásluha Európskej únie. Rok 95-96, dohody. A v tejto dohode Carol Fitzgerald, bývalý mesačných vecí, zohral dôležitú úlohu a myslím si, že aj Jacques Delors má svoje zásluhy, pretože on, keď eskalovalo násilie, okamžite povedal, že chceme reagovať ako EÚ praktickým spôsobom. A v tom čase došlo k navýšeniu prostriedkov pre Medzinárodný fond pre Írsko, tiež vznikol program Peace and Reconciliation, Jim Nicholson, John Hume a Dr. Pearsley tiež eh, sa zapali v týchto začiatkoch a IFI e e aj eh, PIS sú programy zamerané na podobné otázky, každý trošku iným spôsobom. A 41 tisíc priamých a 17 tisíc nepriamých pracovných miest. Naďalej pokračujú v tejto tendencii, možno v menšej miere, ale rád by som poukázal na dôležitosť zachovania ako programu PIS, tak aj Medzinárodného fondu pre Írsko. USA naďalej poskytujú financie vlády aj e, Európska únia, USA. Prečo to robia? Keby to nerobili, tak e, myslím si, že EU by to nemohla využiť ako výhovorku na prestanie financovania, rovnako ako írska a britská vláda. Takže moja otázka na záver. Kontinuita v programe alebo nový program. Je potrebná nejaká nová legislatíva? Môžeme to urobiť vychádzajúc z existujúcej legislatívy, alebo je potrebné niečo nové? Zdieľanie skúseností s inými štátmi, toto je zaujímavá oblasť. Cyprus, Balkán, Baskicko a ďalšie krajiny, Severná Afrika. Áno, môžeme sa podeliť o skúsenosti s týmito oblastiami. Nie je potrebné znova vynachádzať koleso, už bolo vynájdené v Severnom Írsku. A ešte otázka na komisiu. Obe vlády predložili žiadosť o ďalšie financovanie a dnešné sednutie je veľmi dôležité a bolo by dobre, keby sa to opakovalo pravidelnejšie tu v Bruseli, keby zástupcovia k nám prichádzali častejšie, tak aby sme mali možnosť napríklad sa stretnúť aj s príjemcami týchto programov. Ja pochádzam z druhej strany hranice a my sme netrpeli až v takej miere ako to Severné Írsko e, po tej ľudskej stránke, ale ekonomicky sme utrpeli, pretože ja ako zástupca tejto prihraničnej oblasti naozaj som veľmi vďačný za tú vynimočnú prácu, e, ktorú odviedli IFI e a program PEACE. Takže naďalej musíme naďalej financovať, musíme umožniť, aby naďalej vykonávali tú dobrú prácu, možno trošku zacielenejšiu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A veľmi stručne, pán, tak by ste chceli zareagovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne. Dosiahnutý pokrok je výsledkom mierových programov a o tom by sa mohol veľmi dlho hovoriť. Len dva také krátke príklady. Jeden je účasť eh, miestných zvolených zástupcov v miestnych zastupiteľstvách v Severnom Írsku a v hraničných eh, okresoch. Eh, zorganizovali sa týchto 70, teda týchto 7 okresov a vytvorili si viacročný pracovný plán, budujú sa vzťahy v rámci spoločnosti medzi komunitami a to isté sa deje pri, v tých všetkých prihraničných okresoch a to by bez tých mierových programov nebolo by bolo možné. Dosiahol sa obrovský pokrok. Druhý príklad, ktorý by som to uviedol, je taká všeobecná uh, všeobecné konštatovanie, že otvárajú sa dvere, ktoré boli po, mnohý, po dlhý čas zatvorené a ľudia, ktorí sa spolu nemohli v minulosti rozprávať, sa začínajú rozprávať. keď dojde k nejakým problémom na uliciach, tak ľudia na obidvoch stranách eh, tej deliacej čiary sa spájajú, aby riešili praktický problém na uliciach, aby tie záležitosti vyriešili. A to mm, je niečo, na čo musíme budovať. Ešte sme neskončili našu prácu a je to teda niečo, čo nám ostáva do budúcnosti. A na záver, spomínalo sa, že čo bude v tom novom mierovom programe. Myslím, že je veľmi dôležité povedať, že nemáme ešte nejaké eh, fixné predstavy, ale bude tu proces konzultácií, kde sa preberú napríklad aj tie výhrady, o ktorých hovorila Diane Dodds a Jim Nicholson, aby sa zohľadnili obavy aj iných komunít, iných spoločenstiev pri e, hranici. A dôležitou súčasťou budúceho mierového programu bude, ako som už eh, hovoril, zdieľanie týchto skúseností v podstatne širšom meradle. A na záver by som snáď chcel pozvať výbor, ak by ste to považovali za hodné, že by ste nás opäť v Severnom Írsku navštívili tak, ako ste nás navštívili v minulosti, aby ste mohli na vlastné oči vidieť v teréne, ako to je, aby ste si eh, pozreli čo treba riešiť. Viem, že v minulosti ste mnohí tak učinili a veľmi by sme privítali ďalšiu návštevu výboru na uliciach Belfastu a v iných mestách Severného Írska v hraničných oblastiach, aby ste videli, že aký pokrok bol dosiahnutý, ale aj to, že akú prácu treba ešte urobiť. Ďakujem. Denis ešte? Mm, nie, len jedno. Dôležité je otázku riešiť. A nie je to len to, že my by sme žiadali o viac peňazí. E, chceli by sme zdôrazniť, že my sme naozaj sa veľmi zamýšľali nad celou touto e, problematikou. Veľmi dlho sme diskutovali o našej budúcej úlohe, úlohe, či to je relevantné a tak ďalej. A určite aj naše zainteresované subjekty, komunity sa na tom podielali. A bez takejto konzultácie by sme sem neboli prišli, pokiaľ by sme neboli mali pocit, že je to pre nás dôležité, tento mierový proces. Takže skutočne sme sa tomu intenzívne venovali, diskutovali sme so zainteresovanými, vláda sa tomu venovala, takže preto je to dôležité pre nás e, vlastne žiadať o ďalšiu podporu našej práce, pretože pre našu krajinu, naše krajiny je to veľmi dôležité. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som informovať kolegov, ktorí prišli neskôr, že máme vypočutie s e, dvomi osobami zodpovedajúcimi za implementáciu dvoch dôležitých programov v Severnom Írsku. Je to mierový program a, program regionálnej politiky. Bol tu Pat Colgan a Denis Rooney ktorí riadia tieto programy v Írsku, podporovali to členské štáty, komisia. Mali sme tento hearing, pretože budeme e, príjmať dôležité rozhodnutia o budúcom rámci tejto politiky, najmä pokiaľ ide o územnú spoluprácu. My ako výbor e, pre regionálny rozvoj máme veľké ambície. E, navrhovali sme zvýšiť financovanie Čiže informácie o tom, čo tie programy dosiahli, ako vy vidíte potrebu pokračovať v týchto programoch v budúcnosti. E, to je pre nás nesmierne dôležitá informácia. Ostaneme v kontakte a dúfam, že tá pozvanka, ktorú ste nám práve e, predniesli, e, bude že jej vyhovieme v nadchádzajúcich rokoch. Asi nie tento rok, ale určite v budúcnosti je to dôležité pre nás. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Uh, a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe a to je hlasovanie. Preveríme si, keďže sme si to ráno nepreverovali, preveríme, či nám funguje hlasovací zariadenie. I'm so far, I'm here. Um, can we open? Uh, we are voting already, okay.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 Nemôžeme ukončiť hlasovanie, pretože je tu obrovský rozdiel medzi tými, ktorí hlasovali a tými, ktorí sa prihlásili. Okay, so with... Takže začneme Jorgo Stavrakakis a jeho správa 41 pozorňovacích návrhov. Je tam niekoľko kompromisov a začneme hlasovaním. Hlasovanie o pozorňovacom návrhu číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté e, kompromisy 1. Kto je za? Proti? E, kompromis 1 za? Proti? Zdržali sa prijaté kompromis 6 kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme na kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8, 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 23. Kto je za? Pozmeňovací návrh 23. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Preveríme si pozmeňovacieho 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. sa 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 28 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 10 za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 o záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 e, za, 4 sa zdržali. Blahoželáme. A teraz Teraz budeme hlasovať o stanovisku Jana Olbrichta o finančných pravidlách. Začíname hlasovanie. Pozmeňovací v 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si. Myslím, že to bolo priateľ. preveríme si. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a prijaté veľkou väčšinou. Pozmieva sa 10, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmieva sa 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, preveríme si 11, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 3. Pozmeňova- e, za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Preveríme si ešte trojku. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 prijaté. Pozmeňovací 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 16. 16 padá, takže 18. Kto je za? 18. 16 padá. Á, nie, 17 sme zamietli, takže hlasujeme o 16. Mala som pravdu, takže za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 18, pozmeňte na 18, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenia sa 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 24, 24, e, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 38 za, proti, zdržali sa, nevieme. Nevieme, takže si to preveríme. Pozmeňovací návrh 8 preveríme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27. Pozmeňovací návrh 38. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 39 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Hlasujeme o stanovisku takto pozmenenom elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. a prijaté. Blahoželáme a končíme hlasovanie. Dobre, takže môžeme prejsť k vypočutiu. Ste tu všetci, ktorí... A komisia tu nie je. Vážení kolegovia, využijem tento čas, aby som ohlasila rozhodnutia prijaté koordinátormi dnes popoludní, takže ide o alokáciu správ a stanovisk. Socialisti preveria, či by bol záujem o stanovisko o návrhu nariadenia Rady o pozastavení autonómnych colných e, predpisov na Kanárskych ostrovoch. Inak e, v prípade nezájmov to urobí predsednička. Druhé stanovisko je o cestovnej mape k trans, teda v jednotnému priestoru v oblasti dopravy, to robia socialisti a demokrati, mm, pravidlá štátnej pomoci a služby o verejnom záujme. Predsednička preverí, či je to zaujímavé pre e, náš výbor a môže sa s tým zaoberať, keďže skupiny neprejavili záujem. Potom rodový mainstreaming, tam sme sa rozhodli na základe informácie Elizabeth Schroeder, že predsedníčka podpíše list so stanoviskom výboru e, nášho a pôjde to teda prostredníctvom listu. Čo sa týka legislatívneho balíku na koheznú politiku po roku 2013, my sme prijali následovné rozhodnutia ako koordinátori. Čo sa týka všeobecného nariadenia, ešte nemáme definitívne rozhodnutie konferencii predsedov. Ale napriek tomu sme sa rozhodli, že socialisti a EPP to bude mať v spoločnom autorstve a ak sa k tomu negatívne postaví konferencia predsedov, tak sa k tejto veci vrátime. Čo sa týka nariadenia o ERDF, to dostalo EPP, Kohezný fond socialisti, Medzieurópska teritoriálna spolupráca ide ALDE, EGTC, to bude robiť EPP. Čo sa týka stanoviska o sociálnom fonde, e, to budú robiť socialisti, viacročný finančný rámec EPP. A čo sa týka spoločného strategického rámca, ešte nevieme, že aký bude vlastne právny postup, e, ku ktorému, ktorý využije komisia Ehm, záujem vyjadrila skupina ECR, ale ešte sme neprijali rozhodnutie. A potom tiež ešte je tu otázka iniciatívnych správ. Dve správy z vlastnej iniciatívy boli schválené. Jedna je návrh EPP, úloha koheznej politiky v najvzdialenejších e, regiónoch a situácia po 2020 a potom ešte úloha Európy v politike verejného obstarávania a komisia mm, respektíve bolo tu mm, oznámená, bol tu oznámený zámer takéto vlastnej iniciatívy správy. A takisto je tam revízia stratégie pre Pobaltské more, pre Baltské more. Momentálne je tu 6 prebiehajúcich štúdií a dúfame, že sa nám v júli podarí navrhnúť nové externé štúdie. Takže zatiaľ je to medzi sekretariátom a politickými poradcami a uvidíme, e, čo sa v júli rozhodne. Takže týmto by som ukončila svoje informácie. Je tu už niekto, čo sa týka toho vypočutia? Uh, Ak teda výbor uh, schvaluje návrhy koordinátorov. Lambert, chcete pochybniť vlastné rozhodnutie? Nie, schvalujete. Dobre. Takže myslím, že môžem konštatovať, že výbor schválil stanovisko, respektíve rozhodnutia koordinátorov. Takže Čakáme teraz na kolegov z komisie, ktorí nám predstavia tie tri správy, ktoré pripravila Európska komisia. Alebo preberieme, je tu pani Smolková? Môžeme prebrať niečo? Alebo tieňoví spravodajcovia sú tu? Pán Uspaskis, ten tu nie je, nevieme, či príde. Nemáme tu tieňových spravodajcov, takže nemôžeme. A možno prídu neskôr. Coming. The commission is coming. Komisia už je na ceste. Alebo začneme, aby sme nestracali čas, začneme vašim stanoviskom, pani Smolková, a potom, keď prídu tieňoví spravodajcovia, tak sa budú môcť tiež vyjadriť, aby sme teda neplitvali 10 minút. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegovia. Keď dovolíte, začnem možno tým najdôležitejším v súčasnosti, keď je v Európskej únii e, nezamestnaných 23 miliónov obyvateľov, môžeme považovať program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta za veľmi dôležitý pri naplňaní stratégie 2020, zvlášť keď e, v troch z piatich merateľných cieľoch e, alebo tri z piatich merateľných cieľov sú zamerané na vzdelávanie a zamestnanosť. Keď zoberieme aj vedu a výskum, tak sú to štyri z piatich merateľných cieľov. V prvom rade chcem zdôrazniť, že správa pani Bastos z gestorského výboru je veľmi dobrá. Neviem, či je tu prítomná alebo nie. Moje stanovisko k správe gestorského výboru máte v písomnej podobe. E, nebudem ho dopodrobná komentovať ale keď dovolíte, ako bývalý pedagóg chcem na úvod zdôrazniť potrebu vzdelávania a to vo všetkých jej podobách. Cez všetky vzdelávacie stupne, rekvalifikácie, celoživotné vzdelávanie a predovšetkým prispôsobenie vzdelávania aktuálnej potrebe na trhu práce. Európsky trh práce nemá dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, je veľký záujem o túto kvalifikovanú pracovnú silu. Súčasne si ale uvedomujem, že vždy bude existovať aj nekvalifikovaná pracovná sila, pretože nie každý je vzdelateľný, či už pre subjektívne alebo objektívne dôvody. Ako členka výboru REGI však chcem zdôrazniť a upriamiť pozornosť na potrebu a význam efektívneho využívania finančných fondových prostriedkov a vzdelávacie aktivity a na vytváranie nových pracovných miest. Európsky sociálny fond musí aj naďalej byť ten, ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu pri celoživotnom vzdelávaní a rekvalifikácii pracovnej sily, pri zaškolovaní pracovníkov malých sociálnych podnikov. Dnes sme už o tom hovorili. Malé, sociál... Malé a stredné podniky treba zapájať aj do výskumu a vývoja Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky fond pre rozvoj vidieka by mali byť prostriedkom na podporu politík zameraných na vytváranie nových pracovných miest. Za dôležité tiež považujem, aby vzdelávanie a tvorbu pracovných miest na vzdelávanie a tvorbu pracovných miest sa kumulovali finančné prostriedky, aby to neostalo len na finančných prostriedkov z európskych fondov, ale je potrebné veľkou mierou prispievať e, regionálne finančné prostriedky a tiež aj súkromný kapitál. Keďže v rámci 27 štátov Európskej únie sú značné rozdiely v zamestnanosti a vytváraní nových pracovných miest a zručností, je potrebné, aby všetky členské štáty tento program prijali aby pozitívne skúsenosti, ktoré uh, už existujú niekoľko rokov, napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku, pri získavanie zručnosti predovšetkým mladých ľudí a uplatňovanie na trh práce a prepojenie školy a praxe, aby sa uplatňovali aj v iných štátoch. Vážení kolegovia, tak ako som uviedla, moje stanovisko máte v písomnej podobe. Očakávam vaše stanoviska a pripomienky. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne. Tieňový spravodajca za EPP Jozef Matula, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto stanovisko je podľa mňa veľmi dôležité a chcel by som sa teraz sústrediť na niektoré aspekty v stručnosti. Poprvé, musíme nájsť správne vyváženie. Musíme nájsť vyváženie. Na jednej strane máme vzdelávanie, pretože práve prostredníctvom vzdelávania a ďalšieho vzdelávania môžeme pripraviť správne tie podmienky. To znamená vyváženosť, pokiaľ ide o vynakladanie finančných prostriedkov zo známych európskych fondov. Na prvom mieste by som uviedol sociálny fond, potom EFR a e, fond pre roz, pre rozvoj. To všetko treba vidieť v súvislosti e, s programom celoživotného vzdelávania. Zároveň však musíme e, učiniť zadosť aj malým a stredným podnikom, pretože dve tretiny všetkých e, pracovných príležitostí sa vytvárajú práve v tejto oblasti a preto musíme posilňovať sektor malých a stredných podnikov. Vítam agendu ohľadne nových kompetencií a nových možností zamestnania ako súčasť stratégie Európa 2020 A skutočne chceme dosiahnuť udržateľnú, udržateľné hospodárstvo, inovatívne hospodárstvo Európskej únie, tak potrebujeme kvalifikované, dobre vzdelané pracovné sily. Nesmieme pritom však zabúdať na starnutie európskej populácie aj úbudok, aj úbudok populácie a aj migráciu. To ma vedie k záveru, k poznámke, kde teda by som chcel povedať, že musíme nájsť vyvážený pomer medzi odburávaním právnych prekážok a technických prekážok a musíme sa postarať o to, aby sme vytvorili dostatočné množstvo pracovných príležitostí v Európskej únie a aby, bolo, aby sa dalo preniesť aj nárok na penziu a aj e, ukončenie vzdelania. Ďakujem pekne za spoluprácu, ďakujem pekne za spoluprácu pri príprave tohto stanoviska. Za ALDE dostane slovo pán Ruspalkis. No, Takže pani Lukačievská. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som zablaželať pani Smolkovej k tejto správe. Myslím si, že ide o veľmi dôležitú správu. Chcela by som sa však dotknúť jednej témy, ktorá nebola v tejto téme obsiahnutá. Myslím si, že tam mala byť. Mala byť začlenená. Súvisí to s vysokou mierou nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a vzdelanými ľuďmi. A myslím si, že by sme mali zdôrazniť túto problematiku taktiež rovnako ako aj to, že treba zdôrazniť rovnaké príležitosti, predovšetkým pokiaľ ide o pracovný trh vo vzťahu k ženám, pretože ženy sú na pracovnom trhu znevýhodňované. Ďakujem. Um, vidím, že niekto sa nehlási. Neviem, či sa komisia chce vyjadriť. Nie. Nie. Pán minister, nech sa páči. Iba jedna krátka poznámka. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Hovoríme tu o konkurencieschopnosti, hovoríme tu o vytváraní Európskej únie, ktorá by mala konkurencieschopná, hovoríme tu o vzdelávaní, školení a vzdelávanie je práve kľúčom k tomuto. Dva body, ktoré by som chcel uviesť. Pravdepodobne, myslím si, aspoň v mojej krajine, pokiaľ ide sociálny fond, tak vidím, že tu máme národný program a Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tento program nemali komplexne a aby bol implementovaný decentralizovaným spôsobom. Je veľmi dôležité, aby tu bolo prepojenie medzi regionálnym fondom a sociálnym fondom. A ak máte dva úplne oddelené ministerstva, viem, že v Nemecku je to takto isto oddelené medzi jednotlivými ministerstvami, tak to vôbec nefunguje. E, je to tak málo peňazí, ktoré Európska únia vlastne dáva k dispozícii, takže mali by sme toto zdôrazniť v tomto kontexte. E, mali by sme to spomenúť aspoň v našom výbore. Robme to decentralizovaným spôsobom, robme to s týmto spoločným rámcom a žiadajme tieto peniaze. A potom, pokiaľ ide o správu pani Westfálovej, Mali by sme sa, teda keď hovoríme o zručnostiach, o zručnostiach, ktorí sú starší ako 50 alebo 55 rokov, tak nemali by sme iba urobiť prácu, ale mali by sme zmeniť aj ich postoj k práci, aby si udržali zamestnávateľa takýchto zamestnancov aby prepojili tie aktivity, ktoré majú jednoducho aj s týmito ľuďmi. A táto fáza musí byť jednoducho pridaná do toho, ako, aký výkon vlastne produkuje Európska únia, pretože zdá sa, že veľa ľudí vo veku 55 prestanú pracovať, či už teda chcú alebo nechcú a tieto ciele sú oveľa vyššie. A ja by som chcel zdôrazniť túto starnúcu populáciu ako, cieľ, ako kľúčový cieľ, pretože samozrejme musia pracovať mladí ľudia. Ak to berieme štatistiky, tak vidíme, že mladí ľudia chcú pracovať. Máme tu vzdelaných ľudí, ktorí chcú pracovať a toho sa týka aj obdobie ďalších 20 rokov a týka sa to aj demografického rozvoja, ale potom tu máme aj také skupiny, ktorí majú viac ako 55 rokov a vidím, že to bude veľký cieľ pre nás, aby sme ich nechali pracovať. A keď vidím, že koľko podnikov má vôbec nejakú politiku pre takúto zamestnanosť, tak jednoducho to je devastujúce, pretože ten trend tu je, aby zamestnávali stále mladých ľudí, takže musíme zmeniť tento trend. Možno predložíme nejaké pozmenujúce návrhy, pani Vestvalová ich predloží možno sama. Dnes sa nevyjadrila, ale je tu, ale možno predložím aj ja niečo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Víte sa, pani Pecnička, ak nie. Prepačte, pani Smolková, chcete k tomu sa povyjadriť? Nech sa páči. Áno, veľmi v krátkosti. Máme málo času na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ja poprosím tieňových spravodajcov, budeme sa kontaktovať a teším sa na spoluprácu spoločnú. Ďakujem pekne a ďakujem za všetky pripomienky. Myslím, že to je veľmi dôležité. Máme veľmi krátku lehotu na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, takže požiadam tieňových spravodajcov aj tých kolegov, ktorí by chceli obohatiť alebo rozšíriť túto správu, tak aby predložili svoje pozmeňujúce návrhy do 22. júna o 6. popoludne, čo je vlastne zajtra o 18. Máme veľmi málo času, vidíte, že sme limitovaní, pokiaľ ide o časový priestor predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Takže ďakujem pekne pani Smolkovej a týmto vlastne môžem uzatvoriť tento bod nášho programu a môžeme prejsť k vypočutiu. Máme tu Európsku komisiu ktorá bude hovoriť o e, mimo európskom rozmere regionálnej politiky. A navrhla by som, že by sme si najprv vypočuli dvoch kolegov, Rafaela Guleta a Šarla Guaita a potom by sme mali výmenu názorov k týmto prednáškam. Potom, keď príde Peter Berkovic, tak si vypočujeme tretiu, tretí príhovor. Takže nech sa páči, Rafael Gule, máte slovo. Thanks, uh... Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujeme pekne za príležitosť, že sa môžeme vyjadriť v parlamente. Je to skutočne veľká príležitosť, pretože naposledy, keď sme mali spolupracovať s krajinami mimo Európskej únie, tak to sa vôbec dá robiť len na základe podpory, ktorú máme zo strany Európskeho parlamentu. 2009 a 2010 sme postupovali formou pilotného programu a teraz máme prípravné, prípravnú fázu. Takže čo robíme? podporujeme strategické partnerstva Európskej únie so tretimi krajinami, predovšetkým vo vzťahu k Číne, Rusku a Brazílii. A v ostatnej dobe takisto prispievame do východného partnerstva a v tomto duchu otvárame dialógy, pokiaľ ide o regionálnu politiku aj s Ukrajinou, to je rok 2009 a ešte nedávne aj s Moldavskom a Gruzínskom veľmi dôležitý bod, ktorý by som chcel spomenúť, že oficiálne otvorenie dialógu nie je nutným predpokladom na to, aby mohli s nami vôbec spolupracovať. Je to skôr formalizácia uznania politických záväzkov, pokiaľ ide o vymenianie si skúseností z oblasti regionálnej politiky. Samozrejme, týmto spôsobom prispievame aj zlepšovaniu imidžu Európskej únie. Týmto stávame k dispozícii príležitosť, aby sme vymieniali na medzinárodnej úrovni skúsenosti, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj a ktoré máme z našej Európskej únie Týka sa to členských štátov, ktorí týmto spôsobom môžu hovoriť o otvorených trhoch, o životnom prostredí, o princípe partnerstva, pokiaľ ide o koncept a pokiaľ ide o implementáciu týchto politík a tak ďalej. Nehovoríme tu iba o nás, o Európskej komisii alebo Európskej úrovni, ktorá tu participuje, ale skutočne sa snažíme ukázať rôzne skúsenosti e, z európskych regiónov, to znamená z celej Európskej únie. A tu by som chcel ukázať určitú brožúrku, ktorá pravdepodobne nie je nová pre vás, ale e, jasne ukazuje, že o čo sa usilíme. Sú tu otázky kladené, ktoré sa týkajú európskej regionálnej politiky, ktorá má byť inšpiráciou pre ďalší rozvoj spolupráce Európskej s tretími krajinami. Nemáme to teraz v ukrajinskom a ruskom a čínskom jazyku, ale teda máme to, ale už sme to preložili aj do moldavského jazyka, gruzinského jazyka, teda do jazykov krajín, s ktorými chceme spolupracovať. Týmto sme vlastne nadviazali na záujem týchto krajín Snažíme sa využiť podporu formou týchto prípravných programov, ktorým vlastne dodávame extra dynamiku, ktor, aby sme doplnili to, čo bolo spustené našim komisárom a vďaka tejto podpore um, sme schopní zabezpečiť celú radu programov a služieb, ktoré by sme inak neboli schopní poskytnúť nič nové v tejto oblasti, ale predsa len sa to týka toho, čo sme robili už v úvodoch, um, robenie osvety, konferencie, teraz už je to viac zacielené na konkrétne programy a sme presvedčení, že tieto, napríklad aj návštevy, nástroje návštev sú takisto správnym nástrojom na to, aby sme ukázali, že tieto krajiny skutočne majú príležitosť vymieňať si overené postupy s Európskou úniou. Čiže čo sme urobili v roku 2009 a 2010 do posiaľ? Spustili sme nové dialógy s Moldovskou Slovenskom a Gruzinskom. dohodli sme sa na pracovných plánoch s týmito krajinami a mm, tu musím povedať, že e, sme s niektorými politikmi, ktorí tu participujú, videli určité problémy, ktoré súvisia s nestabilitou, pokiaľ ide o administratívne štruktúry jednoducho nepodarilo sa nám splniť všetky tie ambície, ktoré sme pôvodne e, zaznamenali zo strany týchto krajín, ale vidíme, že sa to líši, nemusíme pracovať so všetkými krajinami na všetkých frontoch rovnakým tempom. Napríklad budúci týždeň pôjdeme do Moldavska, kde budeme mať seminár, kde budú zahrnutí aj predstavitelia Lotyšska a aj niektorých členských štátov a regiónov, kde, sa budeme hovoriť, kde budeme hovoriť o princípoch regionálnej politiky, o tom, ako sa implementuje na území Európskej únie. Ja som sa však vyjadril aj k Ukrajine, kde teraz vidíme určité zmeny. Máme tam zmenu ministra pre územný rozvoj. A nesúvisí to s našim di- dialogom, ktorý sme s nimi nadviazali, ale to je iba vtip, ale uh, Súvisí to s tým, že takéhoto ministra majú a toto teraz preberie ministerstvo hospodárstva, takže dúfame, že budeme mať nové kontakty aj s týmto ministerstvom. Ale pre nás je dôležité spúšťať nové zaujímavé aktivity. Napríklad sme spustili spolupráci s OECD teritoriálnu revíziu, ktorá nám môže pomôcť vo vzťahu k Ukrajine na to, aby sme dosiahli e, určitú vedomosť, pokiaľ ide o slabinách a silných stránkach e, administratívy v tejto krajine. A ako som už uviedol, začali sme v roku 2009, mali sme tú veľkú konferenciu v roku 2009 2009 tu na Bruseli, potom sme mali E, ďalšiu konferenciu v Ukrajine, kde sme ho, robili ďalšiu osvetu a snažíme sa nájsť určité zacielené spôsoby, ako by sme možno e, našli odpovede na záujem a otázky, ktoré tieto krajiny prezentujú. Najúspešnejším príkladom máme spoluprácu s Brazíliou, kde sme presvedčení, že naša spolupráca prispela k príprave druhej fázy e, v brazílskej regionálnej politiky. A je zaujímavé poznamenať, že sa tam zvýšil aj počet aktérov, ktorí máme tam spoluprácu s Ministerstvom regionálnej integrácie a spolupráca s týmito ministerstvami a s ostatnými štátmi je veľmi pozitívna. Dôležité sú však aj témy, na ktoré sa sústredíme. Snažíme sa tam odvrátiť pozornosť od všeobecných otázok a sústredíme sa skôr na detailné programy. Napríklad sme e, spolupracovali s účtovným dvorom v Brazílii, kde sa mm, zaujímali o to, ako sa robí evaluácia audity a možno, čo som mal spomenúť už na samom začiatku, je, že ak niektorí z vás možno aj nie sú priamo prepojení, pokiaľ ide o implementáciu niektorých z týchto kro- krokov, tak verte mi, že naši predstavitelia vedia vždy všetko to, čo sa deje e, v parlamente a mm, sú si vedomi podpory parlamentu, pokiaľ ide o tie kroky, ktoré podnikáme. A to je takisto reflektované a to sa odzrkadluje aj v globálnejších výmenách ktoré sú, sa dejú formou návštev. Aké sú to ďalšie priority? Tento rok a možno aj nasledujúce roky sa chceme viac sústrediť na východné partnerstvo a susedstvo vo všeobecnosti a tu na, máme kontakty napríklad s Moldavskom, Ukrajinou a Gruzínskom a sme skutočne radi, že sme mohli zaangažovať aj niektorých členov tohto výboru. Pokiaľ ide o návštevy, začne to tento týždeň, kde 20 eh, predstaviteľov Ukrajiny navštívi 4 krajiny v Európskej únie a budeme pokračovať prácu, pokiaľ ide o pokiaľ, prácu, ktorú sme zaznamenali v kontexte dialogu, ktoré máme napríklad s Brazíliou a Čínu, som takisto chcel spomenúť. Máme tu nové aktivity, ktoré rozvíjame a Máme tu určitý mix, pokiaľ ide o takéto konkrétne štúdie, návštevy a zároveň v týchto návštev informujeme formou stretnutí o aktivitách, ktoré máme a o tom, ako sa implementuje regionálna politika u nás. A sme skutočne radi, že participuje na tom napríklad aj pán Nisleroj, že sa zúčastní na, tejto prvej, na tomto prvom školení, ktoré sa konalo v marci. A hoci je dosť ťažké v tejto fáze skutočne hodnotiť, aké sú konkrétne výsledky a konkrétne efekty týchto dialogov, myslím si, že je dosť zaujímavé, aby sme si uvedomili, že čínenia sa zamýšľajú momentálne nad tým, čo nazývajú eh, oblastný rozvoj ak sa na to pozriete detaľnejšie, tak možno si uvedomíte, že sú tam konkrétne kroky, ktoré si uvedomili na naše regionálne politiky, kde sa sústredia na konkrétne ciele. Nechcem teraz hovoriť, že to je úspech týchto dialogov, ktoré sme my uh, povedali, ale predsa len takýto spôsob kooperácie a výmeny názorov umožní aj takéto ďalšie postupy a pokroky. Pokiaľ ide o Rusko, to je jeden z našich najdôležitejších strategických partnerov. Tieto kontakty sú trochu ťažšie, ale chceme zostať v kontakte s touto krajinou a téma, o ktorú, ktorá je skutočne veľmi zaujímavá, ide tu o tému monosektorových miest. Ty by sme mohli nazvať mesta, ktoré sú závislé skutočne iba na jednom odvetví priemyslu alebo na jednom veľkom podniku. A my takisto máme dôležitú skúsenosť v Európskej únie, ktorú by sme mohli si s nimi vymeniť. A týmto by som možno mohol aj ukončiť moju prezentáciu. Sme skutočne radi, že si môžeme vypočuť vaše pripomienky a otázky. Teraz by som požiadal Charlesa, požiadala Charlesa Vajta, hovorí pani predsednička, aby pokračoval. Ďakujem, ja len doplním, čo už povedal Rafael. Pomoc zo strany Európskeho parlamentu pokiaľ ide o prácu s európskym susedstvom, príprava programov v SVČ, ide tam o pilotné programy regionálneho rozvoja, ale na spustenie dialogu bolo zásadné mať schopnosť dostať expertov do Európy, aby sme vôbec mohli naštartovať tie diskusie. Takže podpora zo strany Európskeho parlamentu bola naozaj veľmi významná pri príprave týchto strategických aktivít Európskej komisie. Nož a teraz nehľadíme už len na východ, ale aj na juh, aby sme uplatnili podobné aktivity aj v Severnej Afrike, Tunisko, Maroko. A tam naozaj chcú ísť cestou regionalizácie, máme už určité kontakty nadviazané, takže naozaj to bolo veľmi napomocné. Ďakujem pekne. Takže pán Berkovic vystúpi neskôr, áno, takže teraz môžem otvoriť priestor pre poslancov. Pán Van Nistelrooy ako prvý. Áno, ďakujem pekne. Myslím si, že sa to už stalo takou tradíciou, že každoročne hovoríme o tom, ako sa vyvíjajú pilotné projekty a aj prípravné opatrenia. Vy ste poukázali na dokument, ktorý som žiaľ nenašiel v mojich podkladoch, možno je chyba vo mne pokroková správa, tu ja tu nemám. Máte ju k dispozícii vy, pani predsednička? No, dobre. Niečo sme si už vypočuli, takže skúsim sa vyjadriť aj bez tohto dokumentu. Dôležité je, aby sme zhodnotili konkrétne výsledky. Viedlo to ku konkrétnym výsledkom? Vy ste poukazovali na výjazd do Číny. Išlo o návštevu Číny pokiaľ ide o regionálnu politiku, pokiaľ ide o koheznú politiku v podmienkach Číny, V krajinách, kde sú veľké rozdiely medzi regiónmi, je to veľmi dôležité. V Číne napríklad rastúca urbanizácia, pobrežie, teda regióny vyspelejšie a na druhej strane tie zaostalejšie. Dôležité je, aby sme pomocou koheznej politiky mohli podporovať tie chudobnejšie regióny. V Európe mnohé krajiny zavedením spoločného trhu profitovali a to sú presne tie veci, ktoré obdivuje svet mimo EÚ. Jednota Európy. No a Mnohé krajiny uvažujú nad tým, ako nejaký podobný model prevziať na vlastnom území. V Číne sú totiž e, veľmi odlišné centra rozvoja. Sú tu obrovské rozdiely. V oktobri teda bude predstavená analýza deň otvorených e, dverí pre regióny a mesta. Áno, tam už sú konkrétne výsledky a toto je podľa mňa veľmi podstatné. Ďalší krok v spolupráci s Čínou, to je oblasť klástrov, klastrová politika, regionálne centrá výskumu a inovácií. Vy ste uviedli, že sú k dispozícii fondy EÚ, fondy OECD, ale aj prostriedky z Číny. Potom Čína chcela urobiť krok späť. Takže v úvode to vyzeralo všetko veľmi slubne, ale potom to zakapalo. Takže možno by sme sa mali dnes zamyslieť nad tým, či vôbec nejaké reálne pokroky dosiahnuté boli. Zástupcovia miest z Indie a Číny navštívili Európu, chceli sa informovať o modernej urbannej politike a mňa by zaujímalo, či aj tam bol nejaký follow-up, či sa na to nejako nadviazalo. A potom, ako to vyzerá s financovaním, každoročne dávam k dispozícii určitú sumu. Z iniciatívy Európskeho parlamentu, konkrétne nášho výboru. No a ako sa tieto prostriedky vydávajú, vynakladajú, čo sa z nich realizuje. No a keď toto všetko zhodnotíme, tak si možno uvedomíme, že v niektorých krajinách došlo k určitým vývojovým trendom, zmenám. Ukrajina, Rusko. A možno je potrebné stanoviť si nové priority. Hovorili ste aj o Brazílii. Takže Aký je ten celkový obraz? Možno musíme stanoviť nové priority, presunúť prostriedky. A ešte ďalšia vec, už som vám poslal list. Týkal sa regiónov, tých najodláhlejších regiónov. Čo plánujete v tejto súvislosti? Hovoríme o tom mimoeurópskom rozmere regionálnej politiky. Pozrite sa na ostrovy. Tam musia byť nejaké osobitné aktivity. Takže mňa by zaujímalo, či tie ostrovy nejakým spôsobom je možné v tejto súvislosti zohľadniť. A tiež tie podklady, ja mám rád veci v papierovej forme. Ďakujem, to je pán Tekšera. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Na úvod by som sa rád poďakoval expertom za ich úvodné vyjadrenia. No už keď vystupujem v tomto výbore, tak stále hovorím o tých najodlahlejších regiónoch a už vás to možno trošku aj unavuje. Stále opakujem to isté, tie isté otázky, tie ťažkosti, s ktorými sa potýkame v týchto najodlahlejších regiónoch. A hoci sa možno opakujem, tieto problémy naozaj existujú, tieto prekažky sú reálne, sú výrazné. Ale dnes by som uplatnil trošku iný prístup, rád by som nastavil trošku inú otázku. Pretože tieto najodlahlejšie regióny majú aj veľký potenciál. Nie sú to len problémy, ale aj to veľký potenciál, nevyčerpaný potenciál, nevyužitý potenciál. Ich geografická poloha, nachádzajúca sa v oblasti, ktorá je veľmi relevantná z hľadiska susedskej politiky. Napríklad francúzska Guinea, jediná európska časť, ktorá je v blízkosti Brazílie, Reunion, Guadeloupe, Martinique, ostrovy v Karibskej oblasti, Takže my naozaj pokrývame naozaj veľmi široké, veľmi veľké geografické územie a v tom sa skrýva pre nás obrovský potenciál. Takže takýto potenciál skrývajú tie najodlahlejšie regióny. Madeira, Kanárske ostrovy, máme tam makroregión, v blízkostiach Kapvert. A tento makroregión funguje v rámci koheznej politiky EÚ a cezhraničnej spolupráce. A ja si myslím, keď hovoríme o regionálnej politike, tak je to naozaj, by to mohlo byť prínosné pre všetkých. Dnes hovoríme o budúcnosti koheznej politiky. A musíme si uvedomiť tú geopolitickú úlohu, geopolitický význam určitých regiónov. Nadnárodné a cezhraničné otázky tie nadnárodné musia získať prioritu nad tými cezhraničnými. Cezhraničná spolupráca by sa nemala obmedzovať znova musím zopakovať e, ten limit 150 kilometrov ako maximum pre ceničnú spoluprácu. Toto je zbytočné obmedzenie. Hovorili sme o správe Marie Tereza. Neviem, kto prišiel s takýmto nápadom 150 kilometrov, to je úplne svojvoľne stanovené číslo. 150, 250, kto to stanovil? To je naozaj hlúpe. pretože takýmto spôsobom nebudú môcť žiadne najodlahlejšie regióny sa zúčastňovať hraničnej spolupráce. Dnes ráno sme tu mali komisára Hána. Hovoril už toto číslo ešte sa môže zmeniť. Ja myslím, že to číslo by malo byť úplne škrtnuté, úplne vypustené. Možno by sme mohli otvoriť nové možnosti, novú formu cezhraničnej spolupráce pre práve takéto najodlahlejšie regióny, tak aby sa aj oni mohli využívať, aby sa oni mohli zápať, aby sa mohol využiť ich potenciál. Nech sa páči, ďalší ročník. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa tiež chcel vrátiť problému tých eh, okrajových regiónov. Európska únia má možnosť má šťastie vďaka práve týmto veľmi okravým regiónom byť zastúpená naozaj na celom svete a často je susedom veľkých vydarajúcich sa ekonomík, a niekedy je bližšie ísť na nejakú schodzu v Číne než v Bruseli. Pre mňa teda. A e, je to dôležité susedstvo, ktoré sa vôbec nezos, nezohľadňuje v tej politike susedstva a Európska únia nevyužíva tieto možnosti. Ja by som chcel, aby naozaj e, sa tieto Mm, veľmi okrajové regióny stali aktívnou súčasťou Európy vo svete. Ak sa bude tento politický princíp uplatňovať, tak by bolo dobré realizovať eh, takúto politiku mm, či už eh, prostredníctvom politi- prostriedkov politiky susedstva alebo inými spôsobmi, ale je zrejmé, že Európa tu môže ešte niečo získať a môžu získať aj iné krajiny, ktoré by mohli vlastne ťažiť zo spolupráce a keď sa to nevyužíva, tak e, nestaviame na týchto okrávých regiónoch. Je to veľká medzera, ktorú podľa mňa treba prekonať. A keď o tom hovoríme pri príležitosti tejto správy, tak si myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby sme sa dopracovali k pozitívnemu rozhodnutiu aby tieto e, okrajové regióny boli považované naozaj za aktívnu súčasť EÚ. Eh, ďakujem a François Alfonzi, ďakujem pani predsednička. Ja som sa chcel e, našich rečníkov opýtať, Eh, otázky viac súvisiace so susedstvom. Keď sa tu hovorí o tom medzinárodnom, mm, extraeurópskom rozmere regionálnej politiky, treba sa pozrieť na to, ako sa na tom skutočne podielajú tieto regióny na tejto politike. O to viac, že viem, že niektoré regióny, napríklad Katalánsko, veľa už robia eh, v decentralizovanej spolupráci. A ak chceme propagovať modely regionálneho rozvoja, tak je naozaj potrebné využívať na to tieto regióny. O to viac, že so susedstvom hovoríme o mm, makroregiónoch, hovoríme o určitom vedvení tejto regionálnej politiky, máme tu spoluprácu medzi európskymi regiónmi a niektorými susednými regiónmi. Takže e, treba sa zavisieť nad tým, ako sa to všetko navzájom prepája, ako mm, vlastne zabezpečiť väčšiu účasť eh, týchto regiónov v spojnej politike. Thank you very much. Uh, I don't have... Ďakujem pekne. Už sa nikto ďalšie neprihlásilo o slovo. Ako vidíte, rozšírili sme to ešte aj na susedskú politiku, takže nech sa páči, môžete teraz vyjadriť tomu, čo tu odznelo. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Takže to, čo som vám ukazoval, je brožúrka, nie je to nejaká priama správa o tom, čo sme v minulých rokoch urobili, ale pokojne vám poskytneme potrebné informácie, ktoré oficiálne poskytujeme výboru pre rozpočet, pokiaľ ide o implementáciu nášho rozpočtu, to vám pokojne zašleme, zašleme to sekretariatu. Chcem vás len ubezpečiť, vy máte pravdu, že je veľmi zložité tú našu prácu posúdiť. My niekedy máme pocit, že máme nejaký dobrý produkt. Vy ste hovorili o spoločnej štúdii, pán Van Nistelrooy, o regióne v Číne, regionálne inovácie, spolupráci s OECD a nakoniec Číňania povedali nie, vďaka. Ale koncom, 80, koncom minulého roka sme mali mieru záväzkov vo výške 85 prostriedkov, ktoré sme mali k dispozícii. Takže áno, um, je to pre nás veľká výzva, lebo je veľmi um, nepredvídateľné, aká tá záťaž bude. Uh, niekedy tie prostriedky nie sme schopní uh, všetky, uh, všetky vynaložiť. Najbližšia schôdza na najvyššej úrovni EÚ Čína regionálna politika bude na konci dní otvorených, dverí 30. oktobra. 13. oktobra, pardon, a mm, pozývam vás k účasti, pokiaľ ide o financovanie. My sme zdôraznili, že podpora z vašej strany, že si ju veľmi vážime. Snažíme sa prepojiť e, rôzne fondy, napríklad v prípade fondy v prípade Ruska e, nevyužívame až do takej miery tento pilotný projekt, ale využívame zdroje, ktoré existujú v oblasti externých vzťahov, vonkajších vzťahov. V prípade Brazílie, Brazília je tiež e, príjemcom prostriedkov z tejto facility na e, podporu konkrétnych projektov. Vy ste spomínali úlohu, ktorú môžu zohrávať e, e, tie najzdelanejšie regióny. A my chceme zapojiť čo možno najviac regiónov. V oktobri tohto roka Gruzínci, tuším, pôjdu do Španielska, do Lotyšská, Ukrajinci a tak ďalej. Takže my máme takéto privilegované postavenie pre tie najzdelanejšie regióny a francúzska Gvajana, tu ste veľmi správne spomínali, pán Texera. Áno, cezhraničná spolupráca v Latinskej Amerike je veľmi podstatná. Brazília e, je tam veľmi kľúčová, pretože sú všetkými krajinami s výnimkou dvoch. No a Náš dialog sa sústreďuje na spoluprácu, oni majú takúto privilegovanú pozíciu. Snažíme sa s Francúzskom pripraviť e, spoločný program, taktiež Surinam, Francúzska Guajana a tam máme takmer 100%, pokiaľ ide o úroveň záväzkov. Takže tamto nadobudlo novú dynamiku aj na národnej úrovni. Ja som v kontakte s krajinami západnej Afriky, Sia, som Madeira, Kanárske ostrovy nie sú až tak ďaleko od Senegalu. Nejaký politický záujem bol prejavený, ale Myslím, že sme ich slušne nemotivovali k väčšej aktivite, ale tieto otázky vždy nastolujeme počas nášho dialogu. Máme kolegov, ktorí sa zaoberajú tými najodlahlejšími regiónmi, máme takých, ktorí sa zaoberajú susedstvom vo všeobecnosti. V spolupráci s nimi sa môžeme pokúsiť tieto dialógy využiť aj na podporu úlohy, podporu postavenia najodlahlejších regiónov. A otázka pána Alfonziho. Ja už som povedal, že by sme nemali duplikovať snahy, ktoré už existujú. Priame kontakty medzi regiónmi EÚ a regiónmi mimo, ale my sa snažíme nejakým spôsobom zrealizovať napríklad e, návštevy zvonku. Máme tu iniciatívy počas dní otvorených dverí. Napríklad minister Brazílie pre národnú integráciu príde a môžeme predstaviť e, tzv. akciu štyroch motorov v Európe aj v Južnej Amerike. Takže integrácia rôznych partnerov, regióny, združenia, tak aby sme spoločne dosiahli čo možno najväčšiu účinnosť. Ale nemôžeme žiaľ koordinovať všetko, čo existuje. Ďakujem pekne. Ak sa už nikto nechce vyjadriť, tomu, čo povedal pán Gule, tak môžeme prejsť k tretej prezentácii. O, prepačte, pán Olbricht. Ďakujem pekne, stručne, poznámka. Mám dojem, možno sa mýlim, ale myslím si, že ide o veľmi dobrý príklad nedostatku koordinácie v Európskom parlamente, pretože máme výbor pre rozvoj, máme výbor pre regionálny rozvoj a nejako veľmi nespolupracujeme. A myslím, že toto je presne jedna z tých tém, ktorá sa ponúka na spoluprácu medzi týmito výbormi, aby sme spoločne niečo urobili. Dokumenty z výboru DV, tam je veľmi málo prvkov regionálnej politiky. A toto môže byť veľmi dobrý nástroj pre rozvojovú politiku, regionálna politika. Takže a ešte ďalší príklad. Jeden z prvkov, ktorý sa vníma ako veľmi dôležitý. To je problém miest v našej skupine s kolegami v Intergroup. Sme svedkami narastajúceho záujmu globálneho fóra o európske skúsenosti, pokiaľ ide o urbanizmus, pokiaľ ide o revitalizáciu miest budúci rok bude Svetové fórum miest v Neapole. A ja viem, že UN Habitat pripravuje ten, toto fórum a že počítajú s tým, že Európska únia Dokonca aj Intergroup Urban bola vyzvaná na spoluprácu, aby sme pripravili čas toho kongresu, teda aby sme sa podelili s našou mestskou politikou, skúsenosťami z tejto mestskej politiky, ktorá je súčasťou regionálnej politiky v Európskej únie. Všetci vieme, aké je to zložité medzi regiónmi a mestami, ale aj tak, napriek tomu, toto je veľmi dobrý prvok, ktorý by sa dal využiť. pokiaľ ide o ten mimoeurópsky rozmer regionálnej politiky. Ďakujem pekne. Chce komisia reagovať? Dobre. Možno by sme sa mali ešte vrátiť k tej otázke, ktorú ste teraz nastolili, pretože nie len o Európsky parlament, že tu je takáto duplica, takéto prekrývanie sa medzi kompetenciami viacerých výborov, ale tiež by sme mohli využiť spoluprácu medzi výbormi, aby sme dosiahli synergický efekt výbor pre rozvoj, ale aj AFED by som mohla spomenúť. Susedská politika, To sú výzvy, ktoré si vyžadujú otváranie dokumentov, príloh, nariadení súvisiacich s právomocami výborov. Toto je taká pandorína skrinka, ale musíme sa nad tým zamyslieť ako bez otvárania rozdelenia právomoci, ako by sme mohli zvýšiť flexibilitu, pokiaľ ide o našu prácu a spoluprácu. Áno, Lamber. Ah, krátka pripomienka. Je tam ah, tá, tá, ten pilotný projekt je vlastne takou ďalšou možnosťou na výmenu, na spoluprácu, s neeurópskymi partnermi, pokiaľ ide o našu koncepciu kohezie. A um, je to nasmerované tam, kde nás o to krajiny žiadajú Afri- v Afrike, Brazília a tak ďalej. A súvisí to ale aj s politikou a to je trošku, no teda to nie je tým pilotným projektom, to je uh, Eh, aspoň tak som pochopil Európsku komisiu. Teraz tu máme revíziu európskej politiky susedstva, je to vo výbore pre zahraničné veci a pokiaľ viem, tak politika susedstva sa mení. Mení sa na takú mimovládnu pomoc alebo pomoc takým mimovládnym aktérom v procese demokratizácie a tak ďalej. Takže možno by bolo rozumné viesť túto rozpravu o tom, že aké nástroje sú naozaj efektívne, ktoré sú naozaj účinné v regionálnej politike, v cezhraničnej spolupráci a čo naše, aké sú naše obmedzenia, pokiaľ ide o tých 150 km a tak ďalej a tak ďalej. Takže táto rozprava sa ešte vráti v niekedy v nejakom inom čase a, a budúci rok, keď sa sem vrátite a budete mať novú prezentáciu, tak sa môžeme zamyslieť nad tým, či tu máme nejaké nové impulzy vyplývajúce z revízie napríklad európskej politiky susedstva, pretože ja si myslím, že niečo treba zmeniť. E, trošku sa už vzdialujeme e, od e, toho, ak sa zameriavame iba na hlavné mesta. A je tu nesmierne veľa možností, ako efektívne využiť tieto opatrenia Eh, boli tu predstupové fondy Interreg, eh, čo funguje medzi ľuďmi a túto rozpravu teda podporujeme a podporujem to, čo povedal Jan Olbricht. Sú tu určité piliere, eh, rozvojová politika, zahraničná politika a niektoré aspekty možno trošku zaostávajú. Ja som sa musela opýtať Afetu, že čo robíte s tou cezhraničnou? Čo robíte cezhranične? A oni um, zareagovali, no jak, ako to myslíš, ehm, veď my tu sme nadizajnovali celý tento, celú tú zahraničnú službu, uh, zahraničnú politiku a um, ešte sa vrátim k tomu, čo povedal Jan o mestách. Možno, že ak ich tam v roku 2012 zapojíme, tak to by mohla byť veľmi dobrá odpoveď. Dobre, Peter Berkovic, mohli by sme prejsť k jeho prezentácii. Um, well, briefly... Ďakujem. Veľmi stručne odprezentujem štúdiu, ktorú sme urobili tento rok, pokiaľ ide o politiku súdržnosti EU v globálnom kontexte. E, realizoval to EPRC. Účelom štúdie bolo benchmarkovať politiku kohezie v porovnaní s inými politikami, ktoré majú vzdielané systémy riadenia. Chceli sme robiť porovnávacie hodnotenie regionálnej politiky v krajinách OECD a um, vo vybraných medzinárodných finančných inštitúciách. A najdôležitejšia časť eh, bolo vyvedenie praktických eh, ponaučení Zakladalo, zakladalo sa to na prípadových štúdiách krajín, ako je Brazília, Kanada, USA, ako aj európske krajiny. A boli tam medzinárodné organizácie, ako je napríklad EBRD a Svetová banka. spúšťačom tej štúdie bolo, že síce často počujeme o tom, čo robia iné krajiny, iné inštitúcie s tými odporúčaniami, ale nemali sme nejakú hĺbkovú porovnávaciu štúdiu. Ehm, budovalo sa teda na práce, ktorú sme robili z OECD, a takisto vychádzali sme z e, nášho pracovného kontaktu s organizáciami, ako je Svetová banka, je to veľmi bohatá štúdia a máme málo času, takže pozrite sa na to podrobnejšie ehm, a ja zvýrazním len niekoľko tých hlavných záverov, ktoré vyplynuli z tejto štúdie, najmä pokiaľ ide o budúcnosť politiky súdržnosti. V zásade sme sa zamerali na to, čo sa deje v iných krajinách, ktoré majú napríklad federálne systémy, ako riadia vlastne ten vzťah medzi centrom a regiónmi a ako to funguje v organizáciách, ako je napríklad Svetová banka. Myslím, že naše prvé odporúčanie, ku ktorému sme sa dopracovali, bolo, musíme posilniť vzťah medzi teda v tomto pri, te, centrom, čo je v tomto prípade komisia a členskými štátmi a ich regiónmi, aby sme mali taký systematickejší, systematickejší vzťah. Možno by to mala byť nejaká partnerská zmluva. A zároveň na základe skúseností sme zvýraznili to, že to vyžaduje ďalšie zdroje. Ak sa zmení vzťah medzi dvomi stranami, aby bol strategickejší, e, znamená to, že komisia musí mať na to zdroje, ale aj regióny a členské štáty potrebujú zdroje. Štúdia odporúča e, lepšie využitie finančných nástrojov na základe skúseností získaných inde, ale e, takisto sú tu slova, aby sme boli obozretní a je to um, orientované na členské štáty. Ak sa využívajú napríklad flexibilnejšie nástroje, ak sa využívajú úvery a podobne, e, tak je to ďalšia záťaž pred e, vytvorením týchto programov e, a má to, môže to mať dopad na efektivitu. Štúdia dosť podrobne skúma otázku kondicionality a zvýrazňuje komplexný, komplexnú situáciu týchto kondicionalít a myslím, že je dosť jasné, že ťažko získame nejaké závery na, založené na skutočných dôkazoch, čo funguje, čo nefunguje, keď sa to prenáša z jedného kontextu na iný. A myslím, že môže vzniknúť dojem, že to, čo tu robíme v kontexte EÚ, už same o sebe e, v sebe má aspekty kondicionality, čiže štúdia vlastne odmieta tú myšlienku, že v iných politikách sú kondicionality a politika, teda kohezná politika nemá tá, v súčasnom stave žiadnu ko, e, kondicionalitu. Takže čo môžeme povedať o tých rôznych druhoch kondicionality? Štúdia v zásade podporuje väčšie uplatnenie kondicionality v politi- koheznej politike, rozlišuje medzi rôznymi druhmi, e, makro, fiskálna, kondicionálna, založená na výkonnosti, ex ante a tak ďalej. Vo všeobecnosti je to dosť obozretné, pokiaľ ide o tie makrofiškálne kondicionality, zvýrazňuje pozitívny účinok na posilnenie ekonomického riadenia, ale zároveň upozorňuje, že za určitých podmienok to môže mať aj negatívny dopad na niektoré politické ciele, napríklad sociálne. A takisto sú tu otázky, že kto zodpovedá, kto zodpovedá za uplatnenie kondicionality. V niektorých prípadoch e, ten trest vlastne padá na tých, ktorí neboli zodpovední za prijatie rozhodnutí, ktoré e, vlastne viedli k uplatneniu tej kondicionality. Štúdia je otvorenejšia a viac podporuje myšlienku kondicionality priamo spätej so zlepšením efektívnosti a účinnosti politik. A takisto tu vidí úlohu na základe iných skúseností e, pre takú kondicionalitu založenú na výkonnosti, najmä ak ide o nejakú dohodu medzi centrom a členskými štátmi a regiónmi. A je tu um, veľká argumentácia za podporu vlastne um, tohto riadenia verejného sektora. A otázka kondicionality zohľadňuje prebiehajúcu diskusiu tu a vo všeobecnosti medzi zainteresovanými a žiada o nejaké možno ďalšie e, dôkazy, doklady. Keď sa tá štúdia zameriava na otázky sankcií a stimulov, opäť e, je tam veľmi zmiešaný obraz na základe skúsenosti inde, skúsenosti s takýmito sankciami a stimulmi. A zvýrazňuje sa tu tá skutočnosť, že je v kohoznej politike menej sankcií v porovnaní s IFI e a to, že tu máme nejaké tieto základné e, nástroje, možno do určitej miery sťažuje ich využitie v kontexte systému sankcií, pretože samozrejme eh, máme tu ten systém rozdelenia zdrojov ex ante, kde je dlhodobé plánovanie, čiže dosť, eh, respektíve ťažšie sa uplatňujú tieto sankcie v koheznej politike. Na základe skúseností z iných eh, oblastí tá štúdia vlastne zvýrazňuje tri veci. Poprvé je potrebné, aby sankcie boli proporcionálne, potom je tu úloha určitých určitého mm, určitého eh, pocitu vlastníctva, vlastnej zodpovednosti a potom je tu eh, postupný eh, prístup k tej aplikácii sankcií. Štúdia podporuje stimuly a možnosti posudzovania výkonnosti ale nemusí to byť úplne jednoduché. A teraz prejdem k hodnoteniu. Štúdia zvýrazňuje dve veci. Po prvé, je stále priestor na zlepšenie posudzovania týchto politik, ale zároveň sa spomína, že je to politika, ktorá bola veľmi podrobne hodnotená, čiže nie je to otázka ehm, vyhnutia nejakého nového systému. Ide skôr o to, aby sme sa dopracovali k niečomu efektívnejšiemu, tým, že to zlepšíme to, čo už máme. A samozrejme sú tu aj metódy, ktoré používa napríklad Svetová banka a mohlo by to byť užitočné aj pre túto našu politiku. A napokon štúdia sa pozera na modely E, zabezpečenia. V prvom rade treba e, zvýrazniť, že je rôz, veľká rôznorodosť týchto modelov. V EÚ e, vlastne to máme viac menej sui generis, teda je to taký vlastný mechanizmus a je dosť ťažké priamo to porovnávať, najmä so systémami, ktoré sú založené skôr na úveroch než na grantoch. Ale štádia, štúdia tu má aj niekoľko odporúčaní, napríklad je tu potreba zjednodušenia, vyjasnenia, vzdelávania, lepšie zameranie na rizikovú, teda prísob primeraný riziku, potom je tam diferenciácia, potreba odstupňovaného mm, e, systému, pokiaľ ide o varovania, sankcie a tak ďalej. Takže čo je taký všeobecný odkaz, ktorý sme si z toho mohli zobrať? Je tu, e, sú tu teda dôkazy na podporu mnohých tých myšlienok, ktoré sme my predniesli a o ktorých sa momentálne diskutuje e, v rozprave o budúcnosti politi- koheznej politiky a zároveň táto štúdia zvýraznila skutočnosť, že nie je možné jednoducho preniesť z jednej oblasti do druhej Ehm, pretože sú tu potenciálne problémy, ťažkosti, ktoré treba riešiť. A posledná vec, ehm, ako výsledok štúdie, nie je to nejaký priamy záver tej štúdie, ale kohezná politika vlastne už teraz robí veľa a mnoho sa z toho môžeme ešte poučiť, ale máme tu už aj niečo, na čom môžeme stavať. Ďakujem. Any... Ďakujem pekne. Neviem, či sú tu nejaké otázky vo vzťahu k prezentácii. Možno už o tomto čase máme pocit, že sme všetci povedali to, čo sme chceli, takže by som sa chcela poďakovať komisii a chcela by som povedať, že všetky tieto štúdie a informácie, ktoré ste tu prezentovali, dúfam, že sú k dispozícii, ale vždy, keď máte možnosť poslať niečo na náš sekretária, tak potom to my môžeme aj projektovať a tým spôsobom by sme to videli viac, že by sme oceňovali, keby ste takéto informácie posielali touto formou. Takže týmto si myslím, že sme ukončili vlastne tento bod programu a ak Michal Teurer je s nami, tak môžeme prejsť ďalšiemu bodu. Neviem, či tu máme aj tieňavých spravodajcov. Peter Simon tu nie, ale Michal je tu. Tak, ale dobre, takže môžeme začať e, s prezentáciou Michaela Teurera. Je tu návrh stanoviska, ktorý súvisí s Európskym semestrom pre koordináciu hospodárskej politiky. Je to stanovisko za výbor, e, za ekonomický výbor. Takže nech sa páči, Michal, máte slovo. Vážená pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne, e, dnes sa zaoberáme európskym semestrom z pohľadu koheznej politiky a treba povedať, že to vyzerá tak, že európsky semester by mal byť e, zavedený, respektíve bol zavedený v kontexte opatrení, ktoré súvisia s preklenutím budúcich kríz eura a štátnych dlhov a v tomto kontexte tu ide o určité nadviazanie na túto tému zo strany Európskej únie, na to, aby sme sa poučili, aby sme sa poučili z aktuálnych kríz eura a aj štátnych dlhov. Ministri financí 7. septembra 2010 eh, eh, sa uzhodli na tomto európskom semestri a počítajú s tým, že členské štáty budú dlhodobé plánovanie hlásiť vždy na jar Bruseli odhlasovať sa majú rozpočty až po odobrení zo strany Európskej únie. Čiže týmto spôsobom sa vlastne kontrolujú rozpočty. V praxi to vyzerá tak, že európske rozpočty e, budú kontrolované e, v kontexte e, stanovenom určité nezrovnalosti makroekonomického charakteru by týmto spôsobom, pokiaľ ide o plánovanie rozpočtu, by mali byť čoskoro, de, čo najskôr detekované a potom by sa malo dať vyhnúť. Pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu, makroekonomickú disciplínu, tak to súvisí so stabilitou a podporou rastu stability Európskej únie. Teraz ide o naše stanovisko, o naše stanovisko pod gestorským výborom EKON. Ide tu o to, aby sme dosiahli účinný nástroj, na to, aby sme dosiahli stratégiu Európska, Európa 2020 a v tomto kontexte kohezná politika zohráva dôležitú úlohu. Silné Silná a financovaná kohezná politika môže na, na základe dlhodobých rozvojových programov, na základe decentralizovanej správy a po zapracovaní priorít môže viesť k dlhodobému rozvoju a môže byť takým dôležitým príspevkom, pokiaľ ide o rozumnú hospodárskú politiku je, ak sa správne riadi, tak je príspevkom k makroekonomickej stabilite. A v tomto kontexte sa zdá, aspoň z môjho uhla pohľadu, z uhla pohľadu spravodajcu. Stojí za to, aby sme sa nad tým zamysleli, aby sme zamysleli v tomto kontexte aj vo vzťahu k tým predstaveným sankciám, keď štáty nedodržia disciplínu, dlhovú disciplínu, tak je tu skutočne spochybniteľné, či má zmysel krátiť štruktúrálne alebo regionálne fondy, alebo či by sme naopak nemali rozumným spôsobom nasadiť finančné prostriedky tak, aby stimulizovali, stabili, stimulovali a stabilizovali um, také hospodárstva, ktoré sú v kríze, ako napríklad Grécko aby sme ich jednoducho znovu rozbehli a vrátili sa na cestu prospechu a stability a zamestnanosti. Európsky semester je pokrokom vo vzťahu k koordinácii hospodárskej politiky a viac na to potrebujeme aj koordináciu na úrovni viacúrovňového modelu. Regionálna politika už má k dispozícii konsolidovanú metodiku vo vzťahu na integrovaný postup a podporuje a poskytuje dobrý riadiaci systém, pokiaľ ide o investície na mieste. To znamená nie len, že v oblasti koheznej a regionálnej politiky sú možné zmeny, práve naopak tieto sú aj potrebné a v tomto zmysle a práve v tomto zmysle e, treba podporné prostriedky zacieliť ešte presnejšie, o tom sme už hovorili aj vo vzťahu k budúcnosti koheznej politiky. A zodpovedali sme to aj na otázku čerpania a možnosti čerpania prostriedkov. To zohráva takisto veľkú úlohu. Avšak Štruktúrálne fondy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, sú dôležitým príspevkom k tomu, aby mohli byť financované aj také oblasti ako e, vzdelávanie a výskum na úrovni národnej aj medzinárodnej. Cieľové a kľúčové body sú však tie, že zistujeme, že národné ciele sa niekedy zdajú byť neambicionálne, pokiaľ ide o implementáciu stratégie 2020 a zdá sa, že vždy tu máme určitú fixáciu na krátkodobé ciele namiesto dlhodobých eh, finančno-politických cieľov. Európska únia vo väčšine oblasti ešte stále je vzdialená od toho, čo odsúhlasila, aké ciele odsúhlasila Európska rada, ako ich vidíme aj v stratégii 2020 tu by mala zohrať štrukturálna politika významný príspevok a smerovanie štrukturálnej politiky by malo e, byť nasmerované tak, aby regionálne potenciály boli posilnené a aby sa týmto aj zúčastnené strany, aby boli tieto zaangažované. A v tomto kontexte môže potom štruktúrálna politika zohrať určitú úlohu v rámci, euro, v rámci regionálnej politiky, aby sa zvýznamnili regióny a niektoré mesta, aby získali väčší počet zodpovedností, pokiaľ ide o dosiahnutie a implementáciu stratégie na všetkých úrovniach. Požiadavka aj naďalej zostáva, že členské štáty, národné parlamenty, sociálni partnery regionálne, lokálne úrady, ale aj podnikatelia a podniky a občianská spoločnosť užšie spolupráca spolupráciu, pokiaľ ide o vytváranie reformných programov, aby spolupracovali, aby sa týmto e, vytvorilo prepojenie a, a pravidelné konzultácie. Čiže to boli v podstate tie kľúčové body, pokiaľ ide o moje stanovisko, o návrh tohto stanoviska. Teším sa na diskusiu, aj na pozmenujúce návrhy a podľa mňa by sme mali využiť e, to, že sme v časovo važurite, aby sme jednoducho tie stanoviská, ktoré spoločne zastávame, aby sme ich zdôraznili, pretože štruktúrna kohezná politika má podľa mňa e, stále ešte podceňovaný význam v kontexte makroekonomickej stabilizácie a návratu k zamestnanosti, tej úrovni zamestnanosti, ktorú sme tu mali a v tých oblastiach, ktoré sú postihnuté krízou. Ďakujem. Ďakujem pekne, Michal. Teraz zostane slovo Rody Kracer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať e, Michailovi. Ide tu predovšetkým o význam európskeho semestra. Európsky semester je niečím novým, je niečím, čím sa balíky hospodárskeho riadenia ešte doplňajú a to je vlastne príspevok na to, aby sme posilnili aj prevenčný rozmer ehm, napríklad ehm, voči nestabilite rozpočtov. A ide tu aj o to, aby sa týmto posilnila spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi a Európskou úniou na najvyššej úrovni. A týmto sa vlastne dostávame k tomuto stanovisku a toto stanovisko posilňuje aj regionálnu, té, teda venuje pozornosť aj regionálnej téme. Máme tu dva dôležité body. Na jednej strane je to tak, že v kontexte európskeho semestra, pokiaľ ide teda o rozpočty, ktoré budú predkladané, že tu, bude celkom jasno, že tu budú celkom jasne pomenované aj cieľe koheznej politiky a pokiaľ ide o odporúčania, ktoré teraz boli e, odporúčané zo strany komisie členským štátom, tak je dôležité, aby sme to ešte raz zdôraznili, že my sa chceme sústrediť konkrétnejšie na ciele a akcie, určité kroky, ktoré majú posilniť koheznú politiku. To by znamenalo, že regionálne a komunálne úrady našli dialog s národnými parlamentami aby sme potom konkrétne presne vedeli, že tieto návrhy rozpočtu, ktoré mm, prídu do rúk Európskej komisie, a že tieto návrhy rozpočtu boli skutočne formulované, takže tam zohľadnené aj záujmy a požiadavky regionálnych a komunálnych samozpráv. To je v niektorých členských štátoch skutočne veľmi dôležité, pretože už to býva tak, že niektoré regionálne úrady nemajú taký istý názor ako štátne vlády. V Európe sú už predsa len rozdielnosti, ale preto je veľmi dôležité, aby vyššie územné celky a nižšie, nižšie administratíva jednoducho spolupracovali. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že sú tu určité nezrovnalosti, pokiaľ ide o rozpočet a to súvisí s určitými sivými zónami. Sivými zónami, ktoré e, spadajú pod komunálnu administratívu. Napríklad Grécko, sa hovorilo o Grécku, tam to vyzerá tak, že že väčšina určitých problémov v hospodárstve súvisí skutočne s komunálnymi orgánmi Nejde tu teda iba o úlohu lokálnych úradov, to znamená, že úloha lokálnych úradov je dôležitá nielen pokiaľ ide o rast, ale aj pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu. Myslím si, že to je veľká priorita pre Európsku úniu. A potom som tu ešte počula o probléme, ale to pán spravodajca už objasnil, čo sú to tie ambiciozne ciele, to tu bolo celkom jasne precizované. Ide tu o ciele, ktoré e, sa opierajú stratégiu EU 2020. A potom som ešte chcela povedať následovné. Musíme konkrétne pomenovať aj úlohu mm, výborov regionov. Výboru regionov. To je to, o čom sa tu hovorilo. A to musí byť takisto brané do úvahy v kontexte tohto procesu. Na jednej strane treba povedať, že čo je tá prípravná fáza, pokiaľ teda ide prípravnú fázu, ale potom aj pokiaľ ide o bilancovanie, ak zoberieme do úvahy, že chceme zaangažovať aj jednotlivé regióny. Či to sú vo všeobecnosti moje pripomienky, pani predsednička, a, a musíme sa zamyslieť skutočne nad tým, akým spôsobom budeme formovať pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Peter Simon, skutočne ste úžasní, pokiaľ ide o načasovanie. Nech sa páči, sadnite si tam, kde funguje mikrofón. I'm so sorry, I wasn't... Prepáčte, Prišiel som ale na čas a vy ste začali trochu skôr, takže je mi to skutočne tak ľúto, že som prišiel neskôr. Ďakujem pekne, pán Teurer, za stanovisko, za návrh tohto stanoviska. Mám tu dva body, kde som sa zamyslel nad tým, či by sme to nemohli trochu upraviť vo v zmysle ale nášho výboru, čiže ešte viac to precizovať. Jeden bod sa týka, jedna pripomienka sa týka bodu 2 kde je otázka, či by sme do odporúčania nemali doplniť, že operačné programy pri týchto odporúčaniach, ktoré predloží komisia, to znamená operačné programy štrukturálnych fondov, či by nemali byť cieľene nasadzované, či teda štrukturálne fondy by nemali byť vnímané ako jeden nástroj na to, aby odporúčania komisie, ktoré v rámci európskeho semestra predložila, neboli lepšie implementovateľné. A druhá pripomienka, ktorú by som týmto spôsobom chcel e, prezentovať a mali by sme sa na tým zamyslieť, je to, že či by sme nemohli ešte ostrejšie formulovať bod číslo 6, kde požadujete, aby národné parlamenty, sociálne parlamenty a regionálne orgány boli zaangažované. Ale myslím si, že práve tu je dôležité, aby sme ako Európsky parlament zaujali stanovisko, že aj v tomto kontexte chceme podporiť vlastné požiadavky. Keď hovoríme napríklad o právomoci tohto výboru, vyhodnocovanie dopadov ostatných politík na hospodársky a sociálny e, stav, e, teda keď všetkým článom chceme, štátom chceme predpísať, ako majú robiť hospodárskú politiku, tak to skutočne súvisí a preto by som sa chcel na tomto, v tomto mieste zamyslieť nad tým, či by sme to nemohli doplniť na to, aby sme tam začlenili Európsky parlament a jeho, a jeho výbory. Michal Tremopoulos. Michael Tremopoulos. Ďakujem pekne, pani predsednička, stení kolegovia a kolegyňa. Takisto by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska pokiaľ ide o tieto návrhy a pokiaľ ide o návrhy výbora v tomto stanovisku, ktoré sú zacielené na e, Ekon, na výbor Ekon, tak tieto viem podporiť. Predovšetkým pokiaľ ide o bod číslo 4, tam ide o to, že je potrebné, aby sme skutočne využívali potenciál zúčastnených strán a aktérov, aby sme tento potenciál posilnili. Súhlasím teda aj s bodom číslo 6, Ide tu o spoluprácu, ktorú treba podporať medzi členskými štátmi, sociálnymi partnermi, občanskou spoločnosťou, regionálnymi a lokálnymi e, zväzmi, teda administratívne. To sú všetko záležitosti, ktoré sú veľmi dôležité a chcem podporiť aj to, čo tu práve odznelo. E, potrebujeme väčší dodatočný tlak v tejto oblasti. Je veľmi dôležité, aby sme tieto kľúčové principiálne otázky podporili týmto spôsobom nie len práve na to, aby sme jednotlivé regionálne projekty v členských štátoch, respektíve programy podporili. Sú tu určité aspekty, ktoré sú podľa mňa také, ktoré musíme takisto zobrať do úvahy, napríklad dokument komisie, to oznámenie ostatným aktérom, napríklad výbor regionov, EVSA a Európsky parlament ktoré 7. toto vyhlásenie bolo predložené 7. júna a v kapitole číslo 2 je tam hodnotenie, tam je odporúčanie komisie, kde sa hovorí o tom, že by mali byť urobené dodatočné úsilia na to, aby sa dosiahli ciele v kontexte zamestnanosti, výskumu, rastu, energetickej účinnosti alebo v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v boji proti chudobe. A v rovnakom dokumente komisie sa potom takisto uvádza, Hm, to treba zdôrazniť, že členské štáty teraz by mali hľadať možnosti na to, aby sociálne dopady takýchto zmien, ktoré sa momentálne dejú, e, sledovali a zmierňovali aj v tlači komisia 7. júna, tlačovom vyhlásení komisie, komisia prezentovala, pokiaľ ide o to odporúčanie, ktoré jednotlivým témam predložila, tak v tomto tlačovom vyhlásení sa komisia vydrú k tomu, že je veľmi dôležité, predovšetkým v oblasti zamestnanosti, zamestnanosti e, urobiť konkrétne kroky na to, aby sme zvýšili mieru zamestnanosti a na to, aby sme štruktúrálnu zamestnanosť, nezamestnanosť, aby sme proti nej niečo podnikli. Čiže ide tu o tému, ktorá už bola započatá zo strany komisie začiatkom roku v správe o ročnom, výročnom raste. Čiže mali by sme urobiť určitú diferenciáciu a k týmto témam ešte predložíme pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. I understand. Uh, van Nistelrooy Teraz má slovo pán Nistelrooy. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ešte pár uh, poznámok. Pokiaľ ide o stanovisko. Uh, v návrhu uznesenia sme podporili stratégiu EU 2020 aj e, e, riadenie EU a teraz vidíme výsledky tohto rozbehnutého procesu. Súhlasíme s návrhom, že treba urobiť niečo razantnejším spôsobom, všetkým, pokiaľ ide o výbor regiónov, pretože tam je platforma monitoringu, pokiaľ ide o uplatňovanie stratégie EU 2020. či na jednej strane máme európsky pôrok, európsky semester, pokiaľ ide o jednotlivé kroky členských štátov a potom zase ide o implementáciu a výsledky. To je druhá fáza. Čiže ak by to tak už aj bolo, a teraz citujem tlačové vyhlásenie e, výboru pre regio, regióny, e, kde sa hovorí, že toto hodnotenie prvé hodnotenie nebolo celkom 100%, robila sa tu aj bilancia, pokiaľ ide implementáciu jednotlivých plánov v členských krajinách a uvádzajú sa to informácie o tom, v akej situácii sa nachádza. Hovorí sa tu, že pokiaľ ide o e, celkové, celkovú bilanciu, tak nie je veľmi pozitívna. Ide tu o jednotlivé konkrétne štáty a odvetvia. Čiže mm, to znamená, že jednoducho sme sa nedostali k tomu, čo, čo sme očakávali. To by znamenalo, že potrebujeme oveľa razantnejším spôsobom mm, sa angažovať. Keď 80% sa nám nepodarilo dosiahnuť, tak jednoducho zaostávame za našimi overenými skúsenostiami z minulosti tieto pripomienky častokrát skončia v koši. Ak chceme niečo zmeniť, tak musíme povedať, tu na tomto konkrétnom bode chceme niečo zmeniť. Gestorský výbor je výbor EKON a tento musí potom brať aj vážne tieto naše odporúčania. Ak je niečo nesprávne robené, tak to musíme celkom konkrétne pomenovať a povedať, že uh, musia sa veci napraviť Čiže aká je naša úloha v tomto kontexte? Iba tu stojíme a prizeráme sa. Máme úlohu marginálneho pozorovateľa. Myslím si, že my tu na vo výbore pre re- regionálnom výbore máme určitú právomoc na to, aby sme sa vyjadrili k tomu, čo si myslíme, čo treba spraviť. Ak máme dosiahnuté iba tri štvrtiny toho, čo sme si naplánovali, tak možno by sme mohli tie naše formulácie robiť ešte ostrejším spôsobom. Máme krajiny, ktoré dostali v tomto ohľade dobre známky, čiže majú dobré výsledky a tí regióny vôbec neberú do úvahy a tí teraz ešte dostali aj kompliment zo strany komisie, pretože tým povedali, tu ste urobili dobre, tu ste urobili dobre a tu ešte je možnosť určitého zlepšenia. Ale myslím si, že tu ide predovšetkým o to, aby sme aj tieto krajiny pozbudzovali k tomu, aby na budúce posilnili decentralizované úrady. A toto vôbec nie nie je obsiahnuté v, tejto, v tomto stanovisku. Pán Teurer eh, sa vyjadril celkom jasne. Myslím si, že predložíme pozmenujúce návrhy, ale treba sa uberať týmto smerom, ktorý som tu teraz načítal. Neviem, či k tomu ešte niečo poviete. Niekto ďalší sa už nehlasí o slovo. A ja sa teraz pokúsim eh, takého sprostredkovateľa zahrať zo pár slov dobrá príležitosť. Je to podľa, nás, podľa mňa pre nás, aby sme si uvedomili jednu skutočnosť ako výbor regi a to, že veľká väčšina veľkých európskych projektov pôvodne to bol spoločný trh a teraz hovoríme o európskom semestri, teda nová forma koordinácie hospodárskych politík. Keď tieto veľké európske projekty e, sú slepé z teritoriálneho hľadiska, sú slepé z hľadiska viacúrovňovej správy vecí verejných, multilevel governance. A podľa mňa toto je naozaj príležitosť, e, ktorú musíme využiť na podporu jedného aj druhého. Teda Musíme upozorniť na regionálnu a lokálnu úroveň e, pre rast v Európe a tiež musíme upozorniť na príspevok alebo význam viac úrovňovej správy veci verejných, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí Takže ten príspevok, to je to pozitívne, ale treba aj to negatívne spomenúť. To spomínala pani Kráca, teda otázka rozpočtovej disciplíny, ktorú je potrebné dodržiavať a toto je potrebné teda zohľadniť vo všetkých procesoch. Systémy riešenia sa líšia od štátu k štátu a preto táto diverzita je v poriadku a preto by sme podľa mňa mali sa snažiť e, aktívne sa zapájať, príjmať stanoviská ku všetkým dôležitým makroekonomickým politikám. A ja sa teším, že Michal Tore sa takto zhostil tejto úlohy, že máme toto stanovisko pripravené a myslím, že by sme sa mali takto zviditeľňovať za každým, keď sa hovorí o veľkých otázkach. Takže dnes je na nás rozhodnúť e, o lehote na podmiňovacie návrhy. Znova je to lehota veľmi krátka, 22. zajtra 18.00. Toto je posledný bod nášho programu. Samozrejme, Michal, ešte dostaneš slovo. Mala som v pláne ti ho udeliť, ale potom som zabudla. Ďakujem. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať za vyjadrenia všetkým teňovým spravodajcom. Ak chcete niektoré formulácie posilniť a ak máte konkrétne formulácie, mm, som samozrejme otvorený vašim návrhom, teším sa na ne. Ja som spomínal, spomínal viacúrovňovú integráciu, posilnenie účasti lokálnej úrovne, to som spomínala, ale možno, že spoločne nájdeme nejaké lepšie znenie, aby to ešte lepšie z toho vyplynulo. Takže prosím, spolupracujme a využijme túto dobrú príležitosť na posilnenie politiky koheznej a politiky regionálneho rozvoja. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže ak sa nikto nehlasí v rámci bodu 13 rôzne, len informácia o ďalšej schôdzi 11. a 12. júla. To bude a toto bude posledná schôdza pred letnou prestávkou. Takže teraz skončím zasadnutie. Ďakujem pekne tým, ktorí zostali až do konca. Okay.